Good afternoon, everybody. Príjemné popoludne vám všetkým želám. Chcela by som požiadať našich hostí, aby zaujali svoje miesta. Radi by sme totiž začali naše vypočutie. Rada by som vás privítala na verejnom vypočutí o implementácii Charty základných práv organizuje toto vypočutie Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Ako iste všetci viete vo svojom uznesení v roku 2010 k téme situácie v oblasti ľudských práv v Európskej únii, Európsky parlament vyzval všetky európske inštitúcie a členské štáty stávať na novom rámci, ktorý vytvorila Lisabonská zmluva a vytvoriť rozsiahlu politiku v oblasti ľudských práv pre celú úniu, ktorá zabezpečí efektívne mechanizmy zodpovednosti, aby sme dokázali riešiť porušovanie ľudských práv. Mňa veľmi teší, že mám možnosť predsedať tejto schôdzi, pretože ja som bola spravodajkyňou k tomuto uzneseniu a Domnievam sa, že je dôležité sledovať ďalší vývoj týchto vecí. Cieľom tohto nášho dnešného vypočutia k implementácii charty je vyhodnotiť úsilie Európskej únie eh, v oblasti ochrany a propagácie ľudských práv eh, teraz dva roky po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Teším sa, na plodnú diskusiu a srdečne vítam európskych aj medzinárodných eh, hráčov medzi nami. Máme tu zastupcov mimovládnych organizácií aj občianských organizácií, ktoré pôsobia v sektore ľudských práv. Máme pred sebou mnoho práce a veľmi zaujímavých rečníkov, ktorí nepochybne prednesú mnoho zaujímavých príspevkov. Chcem vás všetkých požiadať, aby ste dodržali vymedzený čas, tak aby sa nám podarilo ukončiť naše vypočutie do 18.30. Prvá časť nášho vypočutia sa bude sústredovať na ochranu a presadzovanie základných práv v Európskej únii a v Rade Európy. Ďalej druhá časť sa bude venovať žalovateľnosti základných práv a posledná časť sa bude venovať občianskej agende pre základné práva. V každej časti bude nasledovať potom diskusia a žiadame všetkých záujemcov, aby sa prihlásili u predsedajúcej, aby uviedli svoju organizáciu, svoje meno, aby to zapísali na hára, ktorý bude kolovať po sále a my potom vyhodnotíme možnosť vystúpenia týchto rečníkov. Najskôr by som e, rada dala slovo kolegyni e, Monike Flašinkovej Beňovej, ktorá je spravodajkyňou blížiaci sa správy o ochrane základných práv v EÚ a ona predniesie úvod k tejto téme. Nech sa páči, pani Beňová, máte slovo. Gall, um, ďakujem pekne, pani kolegyňa Gál. Ďakujem všetkým účastníkom, vážení kolegovia. Európska únia venuje čoraz väčší význam a otázka ľudských a základných práv. Nechcem preháňať, nechcem prednášať žiadne príliš kvetnaté reči, ale páči sa mi myšlienka Európskej únie ako únie základných práv. Preto je mi veľkou cťou byť spravodajkyňou pre výročnú správu Európskeho parlamentu k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii. Taktiež je mi potešením vyjadriť sa na dnešnom vypočutí. Ako mnohí viete, toto vypočutie je jedným z dôvodov, prečo správa bola odložená na rok 2012. Výsledky tohto vypočutia, ako aj výsledky ďalších súvisiacich podujatí z októbra, nám poslúžia ako základ, na ktorom vypracujeme správu dokumenty, ktoré sme mali k dispozícii, neboli dostatočné. Ani výročná správa za Agentúry pre základné práva, ani správa komisie o vykonávaní charty, ani štúdia, ktorá hovorila o podrobných informáciách v oblasti situácie v oblasti ľudských práv v e, členských štátoch EÚ a o dopade charty základných práv. Predchádzajúca správa sa zdraďovala na inštitucionálne a procedurálne otázky, ale kontext sa medzi tým zmenil a teraz by sme sa mali sústraďovať skôr na otázky obsahu. Výročná správa by mala obsahovať nové prvky, aby sme podporovali rokovanie o základných práv a nemalo by sa tam iba opakovať to, čo sa už uviedlo v predchádzajúcich správach. Preto je mimoriadne dôležité zhromaždiť informácie o prípadovom správe a taktiež o dodržiavaní základných práv členských štátoch. Je zjavné, že takéto aktívne kontakty s aktérmi budú nevyhnutné naďalej. Ak nezískame konkrétne informácie v dostatočnom čase, správa bude iba dokumentom, v ktorom parlament eh, iba skonštatuje, aká je aktuálna situácia v oblasti základných práv a taktiež uvedie eh, konkrétne kroky, ale nebude to dostatočne eh, plodné. Ja si myslím, že naše ambície by mali byť vyššie, mali by sme zohľadniť aj pokrok od záväzkov ku konkrétnym krokom a mali by sme poskytnúť konkrétne riešenia všetkým aktérom v tomto sektore. Vďaka tomu by sme opätovne nastolili úlohu tomuto opatreniu a neboli by sme iba akýmsi um, zhrňacím orgánom vykonaných opatrení. E, dúfam, že toto konanie bude výsledkom spolupráce všetkých európskych inštitúcií, ale aj mimovládnych organizácií, občianských organizácií, napríklad sociálne platformy alebo Amnesty International Europe. Mimovládne organizácie v oblasti ľudských práv z celej Európy sa vyjadrili k závažným nedostatkom a k neschopnosti Európskej únie zabezpečiť ochranu základných práv v únii. Vyzvali Európsky parlament, aby zareagoval na politické vyhlásenia komisie a rady vo veci základných práv v otvorených rokovaniach s ostatnými inštitúciami sa navrhujú obmedzenia krokov vo veci ľudských práv prípadoch napríklad toho, čo je potrebné zmeniť a aký má byť ďalší postup. Toto vypočutie a správa, ktorej mám tu čest byť spravodajkyňou, sú podľa mňa príležitosťou eh, diskutovať o takýchto veciach a rozhodne mimovládky by sa mali podielať na týchto rokovaniach aktívne. Chcela by som oceniť, eh, že Národné inštitúcie v oblasti ľudských práv majú významnú úlohu v tomto smere, sú totiž podľa mňa najkompetentnejšími zdrojmi informácií vo veci tejto situácie v ľudských v členských štátoch. Napriek tomu sa doposiaľ nikdy nezúčastňovali našich vypočutí vo výbore LIBE. Je mi potešením privítať e, preto ich zástupcov na tomto dnešnom vypočutí. Teda, aké témy máme na programe dnes? Začneme najskôr doma, teda tu u nás v parlamente a v tomto výbore. Musíme prerokovať výbor, ktorý je podrob, podobný ako otázka, hodina otázok e, o základných práv, aby sme monitorovali e, konkrétne kroky. Ďalej Libe by mohol žiadať o systematickejšie hodnotenie agentúry pre základné práva a taktiež e, právnu službu vo veci kompatibility legislatívy členských štátov a legislatívy EÚ vo veci základných práv. Napríklad parlament by mohol zorganizovať výročnú konferenciu za účasti mimovládnych organizácií a občianských organizácií, ako aj medzinárodných subjektov. Komisia by mohla využiť konanie vo veci porušenia o mnoho aktívnejšie za účelom právnej ochrany ľudských práv. Komisia by mala taktiež rokovať systematickejšie s agentúrami na ochranu ľudských práv a mala by sledovať dopad na situáciu v oblasti ľudských práv. Rada by sa mala viac zapájať do dialógu s parlamentom v rámci agentúry pre základné práva by sme mali viac rokovať o možnostiach spolupráce s národnými inštitúciami na ochranu ľudských práv. Ďalšou dôležitou vecou sú ukazovatele mm, úrovne ochrany ľudských práv v Európskej únii a nesmieme taktiež zabúdať ani na úlohu občianskej spoločnosti. Je potrebné e, diskutovať o nedostatku aktívneho zapájania sa Európskej únie do tejto oblasti aj v predlegislatívnom a legislatívnom procese a taktiež vo fáze včasného hodnotenia dopadu legislatívy EÚ. A tu rozhodne je o čom hovoriť aj na tomto vypočutí. Keď sa pozerám na program a na mená vystupujúcich, nepochybujem o tom, že toto podujatie bude naozaj mimoriadne dôležité pre úspech našej správy. Chcem nám všetkým zaželať úspešné rokovania a dúfam, že budeme v kontakte aj po uplynutí tohto vypočutia. Ďakujem. Jo, Ďakujeme, pani Beňová. A teraz sa obraciam na zástupcov Európskej komisie. Je to pán Pulnamic, riaditeľ pre základné ľudské práva a občianstvo. Nech sa páči, máte slovo. You, Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi ubezpečiť vás, že pani spravodajkyňa, e, pani Beňová aj vás, že chceme veľmi úzko s vami spolupracovať a bude len fér, keď poviem, že ste istým spôsobom vdýchli život tejto charte. Chceme k tomu prispieť, pretože táto charta je naozaj blízka aj európskym občanom, aj Európskej komisie, rovnako ako Európskemu parlamentu, preto sa teším na vzájomnú spoluprácu. Dovolte mi, aby som vám dnes predložil prehľad napredovania, ktorý, ktoré sa udialo odtedy, odkedy bola charta, sa stala záväznou. V Európskej komisii sme prijali stratégiu pre efektívnu implementáciu charty a rozvinuli sme aj usmernenia pre úradníkov, ktorí sa zaoberajú legislatívou na, v tejto veci, pretože je vždy dobre pozametať si pod vlastným práhom najprv. Po druhé, rada ako reakcia na stratégiu komisie vo februári 2011 tiež zareagovala a e, zvýšila svoje úsilia v oblasti rešpektovania ľudských práv tak, ako ich e, charta uvádza. Dávam praktický príklad. Čo charta naozaj v praxi zmenila, čo sa týka legislatívnych návrhov? Aké úspechy dosiahla? Nezabúdajme na genézu charty, na to, ako sa zapájali poslanci Európskeho parlamentu aj na, európskej, na úrovni európskych členských štátov, na úrovni konvencie. Toto je všetko veľký úspech európskej civilizácie. Vrátim sa ku konkrétnemu prípadu a k návrhu komisie. Predstavte si rozdiel medzi návrhom, tak ako bol skoncipovaný v roku 2008, ktorý umožnil, aby na letiskách EÚ boli sken- skenery, ktoré skenujú celé telo. A potom je tu druhý návrh, porovnajme ho. V roku 2011 e, Európska charta hovorí, že rengenové skenery sú zakázané a všetci pasažieri majú právo odmietnúť byť skenovaní celotelovými skenermi. Všetky tieto prvky by jednoducho neboli ani len predstaviteľné v roku 2008, keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a naozaj si to môžeme pripísať e, za úspech tento výbor, tento parlament, ktorý v praxi dokázal, čo charta môže v legislatívnej oblasti dosiahnuť. Keď hovoríme o tom, že udeľujeme občanom práva, ktorí sa budú tešiť dôsledkom týchto práv, musíme hovoriť o tom, čo robia súdy. Buďme uh, jasní, hovorme jasne. Individuálne práva sa nedajú nikdy dosiahnuť prostredníctvom parlamentu alebo exekutívnych uh, orgánov, vždy len cez súdy. Komisia, ktorá má k dispozícii proces v ktorom sa dá odvolať na porušenie zmluv, by v tomto nemohla pomôcť, pretože to sa netýka individuálnych osobných práv. Tieto individuálne práva môže posúdiť len súdca z jednotlivých národných štátov, sudcovia z národných štátov a preto treba e, zapracovať chartu do jednotlivých legislatív, najmä súdnych právnici, sudcovia v jednotlivých národných štátoch Musia si byť vedomí toho, aký dopad má charta, aký je, aká je dôležitá pre jurisprudenciu, pre interpretáciu práva a takisto pre to, akú hodnotu, akú váhu má, má vo svojej podstate. Už istým spôsobom začala prenikať charta na do jednotlivých členských štátov, ale dúfame, že v budúcnosti tomu bude tak ešte viac. V roku 2009 prišli iba dve žiadosti o predbežný rozsudok z Národného súdu na Európsky súd ktoré sa odvolávali na chartu, ale v roku 2010 už sme mali takýchto e, predbežných rozsudkov 17 a národní sudcovia už použili viacero odvolávok na chartu a v prvých mesiacoch roka 2011 sa toto číslo už vyšplhalo na 27 žiadosti o predbežný rozsudok, ktoré podali sudcovia z národných štátov a citovali, odvolávali sa na chartu. Myslím si preto, že čo sa týka e, zapracovania myšlienok charty do národných legislatív e, v oblasti individuálnych práv, môžeme konštatovať výborný pokrok a je to cesta na ktorej by sme mali pokračovať ešte ďalej. Čo sa týka jurisprudencie e, Európskeho súdu, už máme aj rozsudok, ktorý sa odvoláva na chartu, je to však Eifert a test Aša. Rozsudky. Zároveň si myslím, že európske inštitúcie ohľadom charty a ohľadom iných politických otázok sa majú vyhýbať tomu, aby u občanov vyvolávali falošné očakávania. Nemali by sme to s chartou ani preháňať. Nemali by sme tvrdiť, že Európa vyrieši také problémy, ktoré, e, na ktoré nemá právomoci. A aby sme povzbudzovali občanov, aby klopali na nesprávne dvere. To nie. Musíme byť e, naozaj presní a pravdiví v tom, čo presne znamená právny štát, a základné práva v ňom. Z tohoto dôvodu komisia veľmi jasne v marci 2011 sa vyjadrila vo svojej správe o aplikácie Európskej charty a takisto bude naďalej vyjasňovať túto situáciu, čo sa týka zodpovednosti a e, zodpovedania sa za svoje činy, za svoje právomoci. Naozaj vyvolávanie falošných očakávaní nie je tým správnym spôsobom. Ďalej sa budeme zameriavať na individuálne ľudské práca, e, práva, aj z, čo sa týka našej práce, aj našich programov. Na náš portál e-justice i justice budú informácie e, vložené pre občanov také, aby si mohli sami uvedomiť a pre, naštudovať, čo znamená jednotlivé individuálne ľudské právo. Budú tam aj inštitúcie, aj mimovládne organizácie, aj vládne orgány, nie len súdy na jednom mieste, na jednom portáli. Veľmi by ma e, potešilo, keby sme mali takú rozpravu, spoločnú rozpravu teraz, teda so zapojením všetkých vás, o tom, čo robia súdy, čo robí ombudsman, čo je úlohou všetkých jednotlivých aktérov, aby sa základné práva občanov uplatňovali v praxi. Myslím si, že musíme e, naozaj zhodnotiť celú paletu všemožných nástrojov a ich budúci potenciál, v ktorom môže charta pracovať v prospech občanov. A napokon tento rok by sme chceli odprezentovať aj výročnú správu k charte bude to v roku 2012 a ja naozaj dúfam, že to bude užitočná e, pre našu spoluprácu. Ďakujem za slovo. Uh, Ďakujeme pekne. Pán Nemitz, ďalším rečníkom je pán Tomás Hamaberg, je komisárom pre ľudské práva z Rady Európy. Dúfam, že budeme aj v budúcnosti úzko spolupracovať. Thank you very much. I like... Ďakujem. Najskôr začnem tým, že sa k niečomu priznám. Keď zaznela prvýkrát myšlienka o Európskej charte ľudských práv, tak som bol proti. Bol som k tomu veľmi skeptický, lebo som sa domnieval, že už máme základ v Európskom dohovore a ďalšia práca podľa môjho vtedajšieho názoru by bola lepšia na ďalšom rozvoji e, Európskeho dohovoru, napríklad na nejakom dobrovoľnom protokole k tomuto dohovoru. Nechcel som, aby sme vytvorili dve, dva typy štandardov pre členov EÚ a pre členov Rady Európy. Všetky tieto štáty sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru a viažu ich rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudského práva. A ja som sa obával, že dôjde k zmetkom, že ľudia nebudú chápať, čo kto robí v oblasti ľudských práv a tak ďalej. A z časti som sa mýlil, domnievam sa. Teraz ale ešte stále niektoré argumenty, ktoré som povedal v tej dobe platia. Domnievam sa, že ešte stále je tu problém s nedostatočnou koordináciou medzi týmito dvoma štruktúrami. Mám osobné skúsenosti, ktoré boli trošku sklamaním. Napríklad, keď sme diskutovali o mediálnych zákonoch a e, ich zmenách e, v Maďarsku, domnieval som sa, že Rada Európy by mala najviac čo povedať k tejto téme ohrozenie slobody. Komisia však vstúpila do tohto dialógu a takmer si ho monopolizovala, aspoň zo pohľadu Budapešti. Niekoľko pozmeňujúcich návrhov e, prijal budapeštianský parlament, neboli až tak závažné, ale vznikol dojem, že mm, problém je vyriešený Avšak my sme mali zásadné výhradu, výhrady k iným aspektom tohto zákona. Myslím si, že tu bola nedostatočná koordinácia medzi týmito dvoma veľkými európskymi inštitúciami, ktoré presadzujú ľudské práva obe. Dnes predpoludním v tejto budove sa diskutovalo o e, Eh, tzv. pre-trial detention o zadržiavaní pred začatím súdneho konania a komisárka Redingová chcela predložiť zelenú eh, knihu, aby sa diskutovalo o opatreniach, ktoré sa eh, majú týkať zníženia rizika tohto predbežného zadržania. Máme problémy v niektorých európskych štátoch s týmto, ale ja si myslím, že je dôležité si uvedomiť, že táto téma v Európe nie je nová, že existuje jasné, jasné ustanovenie v článku 5 Európskeho dohovoru o predbežnom zadržaní, ktoré hovorí, že ak rozhodnutie o zadržaní je e, prijaté e, pred vynesením rozsudku, tak musí byť kontrolované, prehodnocované pravidelne a že takéto zadržanie sa má využívať iba vo vynimočných e, okolnostiach. A takisto súd má aj judikatúru e, ohľadom tohto, ktorá platí pre všetky členské štáty, vrátane členských štátov EÚ. Takisto existuje zaujímavé odporúčanie výboru ministrov, ktorí zastupujú členov EÚ a ostatné európske štáty a tí vytvorili zoznam kritérií, ktoré sa majú uplatňovať, keď sa analýzuje problém tohto predbežného zadržania. A potom existujú aj odporúčania, e, ktoré vydal Výbor pre prevenciu mučenia. Ešte stále ale musíme na tomto ďalej pracovať, pretože skúsenosti v mimoeurópskych inštitúciách, ktoré teda nie sú inštitúciami EÚ, napríklad Rada Európy, hovoria o tom, že sa musíme učiť navzájom jeden od druhého. Mali by sme si odvyknúť od myšlienky, že existuje konkurencia, súťaž medzi týmito inštitúciami. Mali by sme byť veľkorysí k sebe navzájom. Ak sa domnievame, že EÚ nemá základ, právny základ na niečo v zmluve, ale Rada Európy ho má, tak sa obráťme na Radu Európy. Myslím si, že ešte stále by sme sa mali e, zamýšľať nad tým, nad tými argumentami, ktoré sme sa, nad ktorými sme sa zamýšľali na začiatku, keď bola prvýkrát predložená myšlienka charty. Myslím si ale napriek tomu všetkému, že charta je užitočná. E, charta je 50 rokov mladšia ako Európsky dohovor, čiže dá sa povedať, že je v niektorých ohľadoch aktuálnejšia a to je dôležitá hodnota. A to samozrejme využíva Európsky súd. A to je hodnotné a cenné. A teraz aj tie menej e, pozitívne správy som trošku kritický. Uvedomujem si, že v štátoch EÚ sa urobil obrovský pokrok v národnej ochrane ľudských práv, máme ombudsmanov, máme orgány pre rovné príležitosti vo všetkých štátoch a robia veľmi pozitívnu prácu. Táto sieť, táto štruktúra orgánov pre rovné príležitosti v rámci štátov EÚ, to je veľmi dobrý nástroj, veľmi dobrá sieť. V štátoch EÚ prebieha štrukturálny dialog medzi vládnymi orgánmi aj na lokálnych úrovniach a takisto medzi občianskou spoločnosťou, medzi skupinami občianskej spoločnosti. Ale ten pohár je aj poloprázdny. Ešte je tu veľa vecí, ktoré musíme urobiť. Je tu niekoľko závažných problémov. Ešte stále. Napríklad zaobchádzanie s Rómami v Európe. To je škandalózne. Ja som precestoval tieto krajiny, rozprával som sa s Rómami a Snažil som sa vnímať situáciu ich očami. Tak, v, takmer každých, eh, v ka, takmer každom štáte EÚ je diskriminácia Rómov, aj cestujúcich Rómov. Majú e, zvyčajne v priemere o 10 rokov kratšiu eh, priemernú dĺžku života. Deti e, veľmi často odchádzajú predčasne zo školy. V niektorých štátoch iba polovica rómskych detí chodí do školy a sú v školopovinnom veku. Máme samozrejme aj problém s, so zamestnávaním, s ich diskrimináciou na pracovnom trhu. A sú oblasti v európskych štátoch, kde takmer žiaden Róm nemá zamestnanie. To je samozrejme tiež veľký problém. Takisto s bývaním je tá situácia veľmi zlá. Niektoré rómske eh, komunity žijú v, tak povediac, v slamoch. Je to ekvivalentné k situácii v najchudobnejších krajinách sveta. A politická partia participácia Rómov takmer neexistuje vo väčšine týchto štátov. Čiže s týmto treba niečo robiť. Ja som samozrejme s tým hovoril, o tom hovoril s komisármi. Konalo sa strašne veľa konferencií, prijímalo sa veľmi veľa plánov, diskutovalo sa o situácii Rómov, ale ešte stále sa toho veľmi málo zmenilo. To musíme pripustiť. Takisto je tu jeden veľký neúspech a to migračné azylové postupy v Európe, ktoré by zodpovedali vysokým štandardom ľudských práv. O tomto sa ešte stále diskutuje. Myslím si, že je veľmi smutné, že európska spoločná azylová politika tu ešte nie je a že to trvá strašne dlho jej vytvorenie. Dúfam, že do konca budúceho roka všetky členské štáty toto príjmu, že si to dajú za cieľ, ale zdá sa, keď počúvam jednotlivých vládnych zástupcov, že z toho veľa nebude. Veľa ľudí, ktorí chcú ísť do Európy, majú dobré dôvody, majú nárok na azyl, ale jednoducho ich nikto nepustí do Európy, nemajú šancu sa obhájiť. Bola taká situácia, že asi 2000 utečencov alebo migrantov z Afriky sa v Stredozemnom mori utopilo tento rok pred desiatimi mesiacami. 2000 ľudí sa utopilo. A kde je rozhorčenie? Kde je solidarita s týmito ľuďmi a s ich rodinami, ktorí ešte stále mnohí nevedia, čo sa stalo e, ich e, príbuzným. Myslím teda, že naozaj musíme podporiť komisárku Malmström, ktorá sa snaží do diskusie vniesť úplne inú atmosféru. Aj v severných štátoch Európy. Musíme sa snažiť o humanejší prístup k migrantom v Európe. A teraz tretia vec, kde sme zlyhali, a to je rozširovanie rasizmu a xenofóbie, aj islamofóbia, dokonca antisemitizmu v dnešnej Európe. Extremistické skupiny sú veľmi aktívne, vytvárajú atmosféru netolerantnosti a nenávisti a bohužiaľ to, čo zaznieva na internete, to, to je takisto dosť zlé a som sklamaný aj z mnohých médií, ktoré rozširujú predsudky voči eh, zraniteľným skupinám. Takisto si musíme zamiesť pred vlastným prahom, pokiaľ ide o teroristické útoky v New Yorku a vo Washingtone v roku 2011. A hovorí rečník a takisto tu máme prípad poľského prokurátora a tej čiernej strany v, v Polsku, kde podozriví boli mučení. Takisto sme ešte nenadviazali dialog s rumunskými orgánmi, ale takisto máme dáme Máme dôkazy o tom, že aj v tomto prípade existovalo nelegálne miesto, tzv. black site, eh, kde boli zadržiavaní nezákonne ľudia. Potom tu máme tie nezákonné vydávania osôb. Ani moja vlastná krajina, Švedsko, nevyšetrilo zatiaľ eh, prípad dvoch egyptianov, ktorí boli na švedskom letisku vydaní CIA, odtiaľ boli prevezení do Kahiry a tam boli mučení. Čiže aj tento prípad ešte je treba prešetriť. táto žiadosť prišla aj od niektorých um, medzinárodných organizácií pre ľudské práva. Čiže my um, nemáme dôvod byť spokojní sami so sebou. Musíme byť seba kritickí. V rámci takéhoto panelu by sme mohli hovoriť aj o Rade Európy, teda o inštitúcii, ktorá je mimo EÚ. Mňa aj komisárku prekvapilo, ako dlho trvala trval prechod, trvalá transformácia z komunistických systémov na demokratické justičné systémy. Tieto justičné systémy sú vo viacerých e, štátoch dnes ešte v zlom stave. Je tam veľa korupcie, zasahuje do týchto systémov e, politika a takisto je veľa nekompetentnosti v súdnych konaniach. Čiže toto mm, nevytvára veľkú dôveru e, v spravodlivosť, v justíciu, v spoločnosti. Moje posolstvo je teda také, že práca ešte nie je ukončená, napriek tomu, že máme Lisabonskú zmluvu, aj chartu, aj Európsky dohovor, ešte stále nám toho veľa ostáva. Takisto e, ma straší aj dnešná kríza hodnôt v Európe, nedostatok tolerantnosti voči ľuďom, ktorí prichádzajú zvonka, ktorí sú iní. Toto nie je Európa a obávam sa, že niektorí politici a úradníci na dôležitých postoch nehovoria dostatočne jasne e, niečo proti týmto tendenciám a preto bez e, úmyslu, ale napriek tomu legitimizujú túto extrémistickú propagandu. A to by sa v dnešnej Európe nemalo diať. Thank you, Commissioner Hammerberg. You Ďakujem vám pekne za vašu prednášku, bola veľmi zaujímavá. A teraz má slovo pán Cezar Herma, ktorý tu zastupuje polské predsedníctvo Rady EÚ. Pán Herma je riaditeľom oddelenia pre právo Európskej únie pri ministerstve zahraničných vecí. Pán Herma, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za to, že ste ma pozvali e, že ste pozvali polské predsedníctvo, aby vystúpilo taktiež na dnešnom vypočutí. Pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, po veľmi zaujímavých príspevkoch, konkrétne po príspevku pána komisára Hamarberga, sa budem sústraďovať skôr na také všeobecnejšie poznámky, ktoré sa týkajú významu charty základných práv pre členské štáty EÚ. Nadobudnutie účinnosti charty spoločne s Lisabonskou zmluvou eh, nespôsobili žiadnu revolúciu v právnych systémoch členských štátov EÚ. Ako vieme, charta sa týka predovšetkým inštitúcií a orgánov Európskej únie. V členských štátoch eh, je úlohou charty eh, skôr potvrdzovať práva, princípy a slobody, ktoré už sú zakotvené v ústavách princípy európskej legislatívy a povinností, ktoré vyplývajú z relevantných medzinárodných dohôd týchto členských štátov. A toto je práve jeden z dôvodov, prečo charta nie je žiadnou horúcou témou na národnej úrovni, tak ako je tomu v európskych inštitúciách. Legislatíva členských štátov EÚ vo všeobecnosti, ja to zdôrazňujeme do veľkej miery e, súlade s chartou Eh, je to približne do tej istej miery, ako sú v súlade s Európskym dohovorom eh, pre ľudské práva a taktiež s ďalšími eh, významnými dokumentami o ochrane ľudských práv. To samozrejme neplatí vždy. Prípady nedodržiavania si však získavajú veľmi veľa pozornosti na verejnosti. Často sú to škandály, ako povedal komisár Hamenberg ale dochádza k nim relatívne zriedka, pretože um, sa vo všeobecnosti dodržiava národná legislatíva členských štátov. V každom prípade je potrebné zdôrazniť, že ústavné súdy členských štátov a taktiež súdny dvor EÚ nemajú k dispozícii žiadne právne záväzné nástroje, ktoré by mohli využívať ako model pomoci národným orgánom vo veci výkladu európskej legislatívy. Pre chartu sú skôr príznačnejšie jednotlivé konkrétne prípady, ktoré sa dostávajú na najvyššie súdy členských štátov alebo na súdny dvor EÚ a potom aj rozsudky, ktoré dokazujú, že jednotlivé rozhodnutia a postupy národných legislatív porušujú ustanovenie charty. Doposiaľ súdny dvor EÚ nemal dostatočné príležitosti vyjadriť sa k niektorým, niektorým zásadným otázkam, ktoré prišli z členských štátov EU vo veci výkladu charty. Národné súdy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v dodržiavaní a sledovanie dodržiavania tejto charty zrejme nemajú dostatočnú istotu v tom, ako si vykladať chartu, aj keď už majú sťažnosti ktoré naznačujú e, porušovanie tejto charty. Táto neistota možno pramení respektíve má za následok e, neuplatňovanie ustanovení charty a je e, primárnu váhu v porovnaní s národnou legislatívou a tiež primárnou, so sekundárnou legislatívou Európskej únie. Sústredujú sa tieto súdy skôr na základné princípy, ktoré vyplývajú z legislatívy. Teraz charta e, zavádza pravidlá, ktoré sa podobajú týmto princípom. Ako povedala pán riaditeľ Nemic, e, počty požiadaviek e, o predbežné o rozsudky vo veci porušovania charty sa neustále objavujú v čoraz väčšej miere a zrejme i bude potrebné žiadať o dostatočné Um, nasmerovanie zo strany Európskeho súdneho dvora vo veci výkladu tejto charty musím pripustiť, že analizujeme podrobne všetky rozsudky súdneho dvora, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú charty základných práv. Taktiež panuje veľká miera neistoty um, vo veci jednotlivca. Čo sa týka výkladu charty, tu súhlasím s konštatovaním Európskej komisie, tak ako sa uvádza v prvej správe o e, uplatňovaní charty v marci. Väčšina otázok a sťažností, ktoré sa týkajú dodržiavania charty, ktoré sme obdržali my na Polskom ministerstve zahraničných vecí, nesúvisí s oblasťou dodržiavania alebo uplatňovania európskej legislatívy. Nie sú mi známe aktuálne prípady, relevantné prípady v iných členských štátoch, ale zrejme je dosť veľká miera zmetku v tejto veci vo všetkých štátoch. Preto podľa mňa je mimoriadne dôležité jasnejšie komunikovať, tak aby sme znížili mieru pochybnosti a nejasnosti. Ďalej by som sa rád vyjadril k otázke zoznamu plnenia, ktorý by mal byť obsahom každej správy o uplatňovaní charty. Parlament a rada sa rozhodli, že nechcú zaostávať za komisiou. Parlament vo svojom uznesení z decembra roku 2010 a rada vo svojich záveroch z januára tohto roka uznávajú, akú kľúčovú úlohu zohrávajú tieto orgány ve zabezpečovaní dodržiavania základných práv v celom legislatívnom procese vrátanie a postupu vnútorného príjmania rozhodnutí. Rada zdôrazňuje, že aj návrhy legislatívnych aktov, ktoré vychádzajú z iniciatív členských štátov, musia dodržiavať chartu. Na základe záverov rady všetky prípravné orgány rady teraz e, sú vyzvané spolupracovať s pracovnou skupinou pre základné práva. Samozrejme, postupuje sa od prípadu k prípadu, keď e, vzniknú nejaké pochybnosti o konkrétnom porušení ľudských práv. Správa komisie e, obsahuje aj nové návrhy, čo sa týka prístupu k spravodlivosti, e, ktoré garantuje článok 47 charty. V tomto kontexte by som rád zdôraznil mimoriadný význam, ktorý Polské predsedníctvo pripisuje legislatívnej činnosti vo veci návrhu smernice v vo veci ochrany obetí trestnej činnosti. Ďalšou oblasťou, o ktorej sa podľa nás dosť nehovorí, je uplatňovanie charty v zahraničných vzťahoch Európskej únie. Nie je pochyb o tom, že Európska únia je zaviazaná dodržiavať chartu aj v tejto oblasti. Tu sa núka otázka, či charta by mohla posilniť významnú úlohu, ktoré zohrávajú európske inštitúcie a členské štáty vo veci propagácie dodržiavania ľudských práv vo svete. Touto krátkou poznámkou by som rád ukončil svoj príspevok a rád by som sa vám všetkým poďakoval za pozornosť. You, Ďakujem. Pán Herma, že ste nám odprezentovali stanovisko polského predsedníctva k základným právam a politike základných práv v EÚ. Rada eh, vždy deklaruje, že sa snaží zapojiť parlament do zásadnej diskusie o ľudských právach a tu na tomto zasadnutí vypočutí LIBE e, žiadam od rady, aby tieto svoje slova premenila i na činy. Ďakujem. Dnes máme tu nielen poslancov Európskeho parlamentu, ale aj poslancov parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Napríklad pani Kerstin Landgren je členkou parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre e, konkrétnu e, správu o ktorej nám predniesie svoj príspevok. Ďakujem vám, pani predsedajúca, za takéto uvítanie. Ďakujem, že ste zorganizovali tento seminár. Práve ste povedali, že som spravodajkyňou, že som tu ako spravodajkyňa pre dopad Lisabonskej zmluvy na Radu Európy. Najprv si dovolím predložiť isté hodnoty, dokonca aj keď sú v kríze, ako vidíme. Lisabonská zmluva, ako vidíme, tak ako Rada Európy, vychádzajú z tých istých hodnot. Úcta k ľudským právam, demokracii a právnemu štátu. Čoraz väčšia úloha Európskej únie v tradičných oblastiach aktivity Rady Európy, napríklad váš výbor pre občianske slobody, spravodlivosť, a podobné inštitúcie ovplyvňujú aj situáciu v členských štátoch, keď sa rokuje o dohovore v týchto oblastiach. Rada Európy, tak ako ju vnímam ja a ako sme ako som aj skoncipovala vo svojej správe, je istým etalónom pre ľudské práva, právny štát a demokraciu v Európe. Dúfajme, že aj v budúcnosti bude naďalej zintenzívňovať svoje úsilia, čo iste si uzná aj všimne aj váš výbor a ostatné inštitúcie EÚ. Čo sa týka parlamentného zhromaždenia Rady Európy, vítame uznesenie Európskeho parlamentu z mája 2010, keď ste obhajovali pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských, ľudských právach. Je to zásadný prvý krok ktorý však treba završiť aj prístupom EÚ k ďalším dohovorom Rady Európy. Vítame konštruktívny duch, v ktorom fungujú e, zástupcovia našich e, orgánov a ich zástupcovia dospeli k dohode o zapojení Európskeho parlamentu v takých orgánoch, ktoré sa týkajú volieb súdcov do Európskeho súdu pre ľudské práva. Vítame aj to, že zástupcovia občianskej spoločnosti naozaj boli prizvaní k pripomienkovému konaniu do diskusií a dúfame, že takéto konzultácie budú pokračovať i pri rokovaniach, ktoré čoskoro budeme mať o interných pravidlách EÚ. My to vidíme ako veľmi zásadnú, dôležitú vec. Môže nám to pomôcť pri informovaní verejnosti, kde by sme aktívne mohli podporovať e, pristúpenie EÚ EU k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Lisabonská zmluva zdôrazňuje partnerstvo medzi Radou Európy a Európskou úniou. Zabezpečuje tým e, koherenciu, konzistentnosť medzi paneurópskym projektom, tak ako ho podporuje Rada Európy, a integračným procesom, ktorý je iniciovaný Európskou úniou toto všetko v konečnom dôsledku vedie k vybudovaniu spoločnej platformy na ochranu ľudských práv, ktorá bude vládnuť, tak povediať, na celom kontinente a bude v záujme všetkých e, ľudí, ktorí žijú v EÚ, pretože bude vychádzať z ECHR, teda Európskeho dohovoru o ľudských právach a z ďalších dohovorov Rady Európy a jej monitorovacích mechanizmov. Mohla by som povedať, mám sen tá, tie slavné slova. A mám sen, aby parlamentné zhromaždenie Rady Európy tiež sa zhodlo na tom, že sa pohybujeme smerom k spoločnému paneurópskemu priestoru, kde budú platiť minimálne štandardy ľudských práv a vidíme dve cesty, ktoré vedú k dosiahnutiu takéhoto sna. Prvou cestou je to, že by EÚ pristúpilo k ECHR Európskemu dohovoru o ľudských právach. A druhým konzistentným prístupom, druhou cestou by bolo vyhodnocovanie štandardov na európskom kontinente, spoločné vyhodnocovanie spoločných štandardov. Tá prvá cesta, prístup EU k ECHR, je kľúčom pre vlády jednotlivých štátov a pre Európske únijné inštitúcie, pretože by boli viazaní tým istým systémom štandardov a tými istými vyhodnoteniami vychádzajúcimi z tých istých európskych súdov. Prístup EÚ k dohovoru by znamenal, že by sa občania tešili rovnakým právam v celej EÚ a v celej Európskej únii, ktoré už platia v Európskej únii a aj všetci, ktorí patria do Rady Európy, by sa tešili rovnakým právam. Čo sa týka e, externej kontroly nad európskym právnym poriadkom, tu by sa iba zvýšila kredibilita EÚ, pretože by prijalo takýto interný aj externý záväzok v súvislosti s individuálnymi ľudskými právami. Ale je tu veľká potreba aby tento politický záväzok bol zintenzívnený, obnovený, pretože prešli dva roky, e, konajú sa rokovania, je tu, je tu potreba nového záväzku, nového odhodlania rozličných politických orgánov, aby aktívne všetko podporovali tak, aby sa tento prístup aj nakoniec udial. Pretože je to kľúčový e, moment, v ktorom teraz žijeme, ktorého sme svedkami. Musíme všetci urobiť maximum preto, aby tento prístup EU k ECHR sa stal skutočnosťou. Čo sa týka konzistentnosti štandardov a vyhodnocovania týchto štandardov, to je tá druhá cesta. Pretože EU by pristúpilo nielen k ECHR, ale aj k iným kľúčovým dohovorom. Tým to sa dostávam k hlavným výzvam dneška, ale zároveň tu vidíme priestor na e, vytvorenie nových dohovorov z zajtrajška. Hovorím tu o dohovoroch o zločine, internetovom zločine, o korupcii, o ochrane dát, o pašovaní ľudských bytostí, o prevencii terorizmu. To sú iba príklady. Ale takisto prístup EÚ k monitorovacím mechanizmom ako BRECO a týmto by sme sa mohli vyhnúť zneužívania e, finančných prostriedkov daňových poplatníkov, zneužívaniu finančných prostriedkov poplatníkov a zároveň, aby sme eh, nemonitorovali priveľa a zbytočne. Mali by sme byť schopní mať jednoducho systematické a otvorené pripomienkové konzultačné konanie medzi orgánmi Rady Európy, ktoré by sa týkalo procesu európskej legislatívy a normatívnych iniciatív. Prostredníctvom tohto by sme sa mohli vyhnúť e, dvojitej aplikácii a znižovaniu štandardov alebo nesprávnej aplikácii. My to vnímame tak, že samozrejme treba, aby sa ochrana ľudských práv zvýšila, ale nesúhlasíme s tým, aby sa znížili štandardy, ktoré sa monitorujú. Dúfam, ako už Pán komisár Hamenberg povedal predo mnou, že toto nie je žiadna súťaž, že tu nie sme rivali, súperi. Ja dúfam, že tu nejde o žiadnu prestíž medzi rozličnými orgánmi, ale spojíme svoje úsilia tak, aby sme vytvorili paneurópsky spoločný priestor ochrany základných ľudských práv pre dobro a prospech na, našich občanov celej Európy, pretože nechceme budovať nové bariéry, nové hranice v Európe. Dúfame, že v čase hospodárskej a politickej krízy dokážeme predložiť jeden jediný spoločný európsky projekt, kde budeme ochraňovať, rešpektovať a podporovať ľudské práva na celom európskom kontinente, bez ohľadu na to, ktorý orgán sa bude tejto veci, tejto kauze venovať. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne, pani Lundgren, že ďakujeme za to, že ste prišli na toto naše dnešné vypočutie. Tak ako už spomenula naša spravodajkyňa v úvode, je nám veľkou cťou, že tu máme viacerých zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí budú vystupovať v priebehu celého nášho vypočutia a podelia sa s nami o priame skúsenosti, ktoré majú vo veci dodržiavania ľudských práv. Záverečným rečníkom tohto prvého kola v našom vypočutí dostane slovo pán Nikolas Berger, ktorý je riaditeľom úradu Amnesty International pri európskych inštitúciách. Nech sa páči, pán Berger, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair, and thank you for the invitation here, distinguished members of the European Parliament. Ďakujem pekne. Vážení prítomní, vážení poslanci, e, volám sa Nikolas Beger, som riaditeľom e, úradu Amnesty International v Bruseli, ale budem dnes hovoriť aj v mene zhruba stovky mimovládnych organizácií, ktoré sú e, členmi platformy a majú e, dosť závažné obavy veci porušovania ľudských práv v EÚ. Veľmi ma teší, že sa organizuje toto vypočutie a je veľkou cťou sedieť po boku takých významných osobností vo veci ľudských práv. Iba pred dvoma rokmi komisárka Redingová tu pred Európskym parlamentom e, za um, veľkej pompeznosti oznámila nástup novej éry v oblasti ľudských práv iba pred mesiacom tento parlament a komisia a výbor PETI, a výbor LIBA zorganizoval seminár o e, využívaní charty vo veci riešenia stiažnosti občanov. Tento seminár však odhalil dvojaký prístup komisie k tejto charte. Zdá sa, že všetky ambície, ku ktorým sa hlásili, už sú pochované, ale teraz e, je potrebné ostrániť nedorozumenie o tom, kde je potrebné uplatňovať chartu, aby sme zabranili tomu, aby ľudia klopali na nesprávne dvere a tým by sme e, predišli riziku odradenia našich občanov alebo sklamania. Mne to prípada dosť kavkovská táto situácia, pretože toto sklamanie e, predsa prebieha všade okolo nás. Kríza ľudských práv v Európe nie je žiadnou novinkou a je veľmi aktuálnou témou v Európe. Práve o tom nás ob- oboznámil aj Tomas. A občania Európy nepochopili nesprávne chartu, pochopili ju práve naopak veľmi správne. Chcem vás ubezpečiť, že ľudské práva budú naďalej e, klopať na dvere a mali by tak robiť. Je potrebné, aby poslanci vyslali jasný signál. 60% vašich voličov chce aby ste sa venovali otázky ľudských práv. To je dvojnásobný počet, ako vy sami uvádzate. Teda ste ochotní postaviť sa tejto výzve? V čom spočíva to sklamanie, ktorého sa komisia tak obáva? Mnoho sa v minulosti povedalo o kontraste medzi propagovaním spustenia charty a e, veľkým sklamaním, ktorého sme teraz svedkami. Tým sklamaním je to, že sa nezmenilo vlastne nič keď e, nasilujeme témy vo veci Európskej únie, či už ide o e, násilné e, vykazovanie Rómov, napríklad z Francúzska, alebo podobné prípady v Rumunsku, vo Bulharsku, prípady xenofóbie, transfery žiadateľov o azyl a tak ďalej. Toto všetko sú prípady, na ktoré poukazujeme a odpoveď je vždy rovnaká. Veľmi je nám ľúto, že k tomu dochádza, ale žiaľ, nedá sa s tým nič robiť. Takže hovoria nám v zásade, že charta, aj keď nie je právne záväzná, nemá žiadnu hodnotu keďže žiadne z týchto porušení ľudských práv v členských štátoch nemá nič dočinenia so zodpovednosťou EÚ. Teda v čom spočíva toto nedorozumenie, ako k nemu vôbec dochádza? Podľa mňa by bolo dosť zvláštne, e, respektíve bolo by to až zábavné, keby to nebolo také smutné. Článok 51 charty základných práv sa cituje najčastejšie a tam sa nespomína žiadne ľudské právo. Je to skôr článok, ktorý obmedzuje naše práva. Článok 51 hovorí, že charta sa týka iba pôsobnosti kompetencie Európskych, e, Európskej únie a členských štátov iba pri implementácii legislatívy EÚ. To znamená, že nevytvára žiadne nové právomoci inštitúciám EÚ. Teda Európska únia si tým vlastne zvezuje ruky a nie je ani ochotná e, vyzývať členské štáty, aby sledovali svoju vlastnú legislatívu a to je e, pre nich prednejšie ako práva občanov Európskej únie. Teraz je to o to znepokojujúcejšie, že máme pred sebou veľmi e, neprajné časy. E, trošku paradoxne sa charta stala nástrojom obmedzovania ľudských práv v Európe. Žiaľ, e, je to o niečo viac ako iba obyčajné nedorozumenie. E, je to um, forma novej ochrany, aspoň slovne, ale keď na to príde, tak sa povie, že e, sa to nepochopilo správne, že sa charta nedá v danom prípade aplikovať. To je akési umelé vytváranie e, dymu bez e, požiaru. Tým sa vlastne používa charta na to, aby sa útočilo na ľudské práva a nie, aby sa obhajovali. Teda úplne opačný účel sa dosiahol. Charta vznikla pred 12 rokmi, nie pred dvoma rokmi už sa aplikovala aj vo viacerých eh, súdnych prípadoch eh, za posledné 10 ročie. A eh, akýkoľvek právny dokument o ľudských právach sa neustále vyvíja, musí sa novelizovať a je potrebné ho upravovať podľa aktuálneho diania. Teda na základe článku 51, ktorý sa najčastejšie cituje, vlastne narúša táto konkrétna charta vôbec samotného ducha takýchto dokumentov o ochrane ľudských práv. Už len samotná skutočnosť, že Európska únia má kompetencie, ktoré potrebuje, naznačuje, že by mala využívať tieto kompetencie aj na národnej úrovni, aj na úrovni EÚ. Ani charta, ani zmluvy e, nie sú v tomto smere e, príliš slabé vo formulácii. Teda nie je vhodné obhajovať sa tým, že nemáme k dispozícii právne nástroje. My teda hovoríme jasne, neobmedzujte tie kompetencie, ktoré už máte. Rád by som to počiarkol troma príkladmi. Vo veci diskriminácie napríklad. Tento princíp je zakotvený v charte a aj v zmluvách o fungovaní EÚ. Európska únia prijala právne záväzné nástroje v tejto veci, napríklad smernica RISE, ktorá zakazuje diskrimináciu vo veci etnického pôvodu. Teda prečo nedodržiavame tieto princípy a Frontex takto e, nezákonne vykázal Rómov napríklad z Francúzska, alebo aj v iných prípadoch. E, nič nevráni Európskej únie zakročiť v takýchto prípadoch. To, že Európska únia nezakročí, vlastne podkopáva účinnosť charty. Európska únia má nástroje, ktoré by potrebovala. Ďalej, čo sa týka azylovej politiky, to, že právo na azyl je zakotvené v charte, sa kedysi veľmi oceňovalo a čo teda bráni charte e, Európskej únii uplatňovať chartu v prípadoch porušovania tohto práva? Nedostatok priamej zodpovednosti a e, ďalej e, komplikovaná situácia nezákonného vydávania väzňov. Napriek tomu, že Európsky parlament a členské štáty volali potom, aby sa vyšetrili tieto prípady, správa vôbec nespomína tieto prípady. Nič sa nehovorí o tom, že je zakázané mučenie a nezákonné vydávanie väzňov. Teda ešte pred záverom by som vám rád povedal, v čom my vidíme to nedorozumenie. To nedorozumenie nespočíva v článku 51. Je to skôr v tom, že sa nevyužíva dostatočne článok 7 zmluvy o fungovaní EÚ. Tento článok hovorí o politickom mechanizme na zabraňovanie závažného porušovania ľudských práv v členských štátoch a taktiež o, o trestaní páchateľov, ale taktiež ide o to, že je to iba právny nástroj, to znamená článok 2, ktorý hovorí o neporušiteľnosti práv jednotlivca a tento by sa mal uplatňovať. My sa domnievame, že článok 2 aj 7 dáva má právo moc hodnotiť konanie členských štátov a propagovať chartu. Článok 7 sa netýka ponižovania člen, členských štátov, netýka sa toho, aby Európska únia ukazovala prstom na tých, ktorí porušujú práva. Je to nástroj, ktorý umožňuje sledovať dodržiavanie práv a je zakotvený v charte aj v zmluvách aj záväzný pre všetky zmluvné strany. Je na čase, aby Parlament, Rada aj komisia si uvedomili, že majú právo na základe článku 7, majú právo iniciatívy. Tým, že prestanete ignorovať tieto právomoci, napravíte tie nedostatky, ktoré panujú európske inštitúcie, nemusia vynaliezať opäť koleso. E, stačí, keď sa ujmú právomoci, ktoré už majú. Tam, kde nemáte právomoci, áno, prosím, využívajte e, tie právomoci, ktoré má Rada Európy vo veci monitorovacích mechanizmov. Nemusíte volať po reforme charty, môžete zakročiť proti napríklad porušovaniu práv Rómov. Už teraz môžete zlepšiť situáciu uchádzačov o azyl, pretože vám to umožňuje charta. Môžete využiť právomoci, ktoré máte k dispozícii a nehľadajte možnosti, ako nezakročiť. Je na čase, aby ste si uvedomili, čo môžete urobiť a čo musíte urobiť, aby ste naozaj chránili ľudské práva. Myslím si, že nadišiel čas konať. Je na čase, aby Európsky parlament využil svoje právomoci na to, aby zakročil, aby to nebolo len prázdne vyhlásenia. Dúfame, že sa na vás môžeme spolahnúť. Uh, Ďakujem veľmi pekne a teraz otváram uh, diskusiu. Po tejto prvej časti panela chcem pripomenúť, že aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí sa vyjadriť, tak obmedzíme Rečnícky čas na dve minúty na osobu. Požiadam teraz tých, ktorí sa chcú vyjadriť, aby tak urobili. A na začiatku som už spomenula, že nechceme, aby nám teda sekretariat zozbiera mena poslancov, alebo môžete zdvihnúť ruky a dostanete slovo. A potom v takom prípade sa sami môžete predstaviť, uvieť svoje meno. Pani Gomeš ako prvá. I mean, it's, it's... Ďakujem. Je to možno trošku ironické, že sa nachádzame vo fáze, keď sa mnohí občania domnievajú, že nie iba ľudské práva, ale aj demokracia E, sú ohrazené a porušujú sa tými, ktorí práve e, tieto veci zavádzali v EÚ. Teraz hovorím o veľkých inštitúciách, ako napríklad o rade alebo o vládach, z ktorých spočíva rada. Tieto vlády riešia hospodárskú krízu, ale zároveň je tu problém s ľudskými právami. Ja som veľmi rada, že tieto výzvy teraz riešime v parlamente. V tomto parlamente my hovoríme o ľudských právach v zahraničí a potom hovoríme o základných právach, keď sa to týka našich štátov, keď je to u nás doma. Ale toto delenie je veľmi negatívne. Zdá sa mi, že neuplatňujeme rovnaké štandardy. Chcela by som povedať, že mi to spôsobuje obavy a chcem sa spýtať pána Begera, či by k tomu niečo nemohol povedať. Zdá sa mi, že napríklad zo strany CIA je tu nedostatok zodpovednosti a transparentnosti, pokiaľ ide o tie vydávania a tie nelegálne lety. Aj v mojej politickej rodine je to tak, že mnohí ľudia sú spokojní s tým, čo sa stalo, nechcú sa s tým konfrontovať, nechcú sa k tomu e, vyjadrovať. Aj vlády sú mnohé také a Eh, je tu nedostatok konania v tomto, aj v tomto parlamente. Chcem sa na to teda spýtať, pretože EÚ potom nie je vnímaná ako dôveryhodný aktér eh, v kontaktoch so zvyškom sveta, najmä keď EÚ chce presadzovať ľudské práva. A takéto vnímanie je rozšírené aj medzi našimi blízkymi susedmi, geograficky blízkymi susedmi. Chcem sa vás teda spýtať, čo si o to myslíte. A ako vnímate našu konzistentnosť a dôveryhodnosť? Ďakujem, Anna. Pán Coelho, e, ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Domnievam sa, ako naznačili aj niektorí rečníci v paneli, že charta bola krokom vpred, ale ešte nestačí. Páčilo sa mi to, čo povedal pán komisár na jednej Európskej rade, že má skeptické stanovisko k charte, ale to neznamená, že tam nie sú pozitívne body. Samozrejme, existuje rozdiel medzi textom zákona a praxou a keď, e, sa, keď hovoríme o týchto rozdieloch, chcel by som, aby e, jedného dňa sme sa všetci zhodli. Aj nám sa nepáčia nelegálne lety CIA v Európe. Thomas Hammerberg to takisto spomínal. Vznikla aj iniciatíva vo výbore LIBE a vo výbore pre ľudské práva, aby sa vyhodnotila efektívnosť odporúčaní, ktoré k tejto téme prijal parlament. Musíme dnes s touto prácou začať. Je dôležité, aby parlament bol rýchlejší, nebol dosť rýchly a ctižiadostivý v niektorých témach. Thomas Hammerberg povedal, že chýba spolupráca medzi inštitúciami Európskej únie a Rady Európy v oblasti ľudských práv. A moja konkrétna otázka znie, Aké podnety by nám dal pán Hammerberg, aké nápady a myšlienky, aby sme mohli zlepšiť našu spoluprácu medzi Európskou úniou a Radou Európy? Ďakujem. Pani Lunaček, chcem sa poďakovať parlamentu, ale aj pánovi Hammerbergovi, aj pánovi Begerovi za otvorenú kritiku EÚ, či už parlamentu alebo rady. Ako členka parlamentu by som sa chcela spýtať jednu otázku predsedov. Ja som tu nebola na začiatku. Chcem sa spýtať, či boli pozvané pani Malmström a pani Reding, pani komisárky. Bolo by dobre, keby tu boli. Bolo by dobre, keby sme sa s nimi mohli porozprávať. Neviem, či ich niekto pozval. Ja oceňujem mm, prácu v tejto oblasti a bolo by dobre, keby práve tieto zástupky tu boli. Samozrejme, ja nechcem podceňovať pána Nemica, jeho pozíciu, jeho prácu, ale myslím si, že aj komisia by tu mala byť e, za, zastúpená. Jedna otázka pre pána Hamarberga týka sa vzťahu medzi Európskym dohovorom o ľudských právach a chartou základných práv. Vy ste povedali, že dohovor Rady Európy má už viac ako 50 rokov. Vznikol po druhej svetovej vojne. E, je to teda niečo, čo pochádza z tej doby a charta je niečo nové a má niektoré veci, niektoré práva, ktoré sa vtedy ani nezvažovali. Napríklad zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Dnes o tom aspoň hovoríme. A čiže je to už pokrok. Vy ste hovorili aj o, mm, tým, o tých zmetkoch, ktoré sú medzi týmito dvoma dokumentami. Aj pani Landgren to spomínala. Mohli by ste nám o tom niečo povedať? Čo by mohla urobiť Európska únia? Ako by mohla dohovor využívať e, častejšie? Vy ste spomínali mediálny zákon v Maďarsku. Ja som nebola veľmi potešená, že som to počula Myslím, že mnohí poslanci vtedy chceli, aby komisia a rada boli neoblobnejší v prípade Maďarska. My sme boli sklamaní, že sa nepresadilo to, čo chceli mnohí parlamentní poslanci. E, želám si, aby, v tej, aby, aby sa využíval dohovor častejšie. To by pomohlo aj nám v parlamente. A potom tá otázka, čo my ako parlament môžeme robiť. Ehm, rozmýšľala som nad tým, keď hovoril pán Beger. Samozrejme, že my sa v parlamente snažíme byť tí, ktorí sú takí tvrdší a tlačia komisiu. Samozrejme, spolupracujeme s komisiou, ale zároveň na ňu aj vyvíjame tlak. Ale máme problémy s členskými štátmi, teda s radou. Takto to bolo aj v prípade mediálneho zákona v Maďarsku. Alebo v jednom prípade pred dvoma rokmi, keď sme chceli uznesenie o mediálnej koncentrácii, e, ktorá sa mala zameriavať na Taliansko a e, neprešla tá rezolúcia, síce veľmi tesne, ale neprešla. Ja by som teda chcela povedať, E, a nie je to ani tak otázka ako tvrdenie, že Európsky parlament bude závisieť aj od zástupcov občianskej spoločnosti, aby sme dostávali od nich informácie, ale aby aj nám pomáhali vytvárať tlak na e, komisiu a členské štáty. Budeme potrebovať teda zástupcov občianskej spoločnosti, aby sa nám darilo implementovať práva, ktoré by sme teoreticky mali mať implementované. Ďakujem, pani Lunaček. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, aby ste sa držali dvojminútového limitu, inak nebudeme mať čas na to, aby sme si vypočuli odpovede. Pokiaľ ide o otázku, či sme pozvali komisárky. E, sekretariat ma informoval, že áno, obe komisárky boli pozvané. Pani Malmström odmietla, povedala, že toto je e, pôsobnosť pani Redingovej a pani Redingová mala už nejaké záväzky na, na toto popoludnie. Takže v tomto prípade teda tu máme s nami riaditeľa, ktorý je zodpovedný za tieto veci. Ďalším rečníkom je pani Latford. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Otázka, ktorú som chcela položiť, tu už položil pán Carlos Coelia, ktorej a táto otázka sa týka spolupráce Rady Európy a Rady Európskej únie v budúcnosti ale mám aj zo pár poznámok. Myslím si, že je veľmi zdravé a napomocné, že Európska únia sa pripoji, dúfajme, k dohovoru. To by pomohlo istým spôsobom uzavrieť kruh, preklenúť to, čo chýba. A potom by sa možno odstranila istá nepríjemná hádam, žiarlivosť by sme to mohli nazvať a pracovali by sme systematickejším spôsobom. Je to možno paradoxné, že Thomas Hammerberg, ktorý je taký aktívny, možno sa vyjadruje e, veľmi razantne, ale nemá také právomoci ako komisia. Komisia zasa má viac právomoci a potenciálnych sankcií, ale neuplatňuje tieto právomoci a sankcie. Čiže je istý potenciál pre tzv. sweeper operation, teda pre zásah jednou ranou, aby aj komisia, aj rada sa skoncentrovali na to, aby Jednoducho členské štáty pracovali v súčinnosti a myslím si, že aj Európsky parlament tu má svoju úlohu, svoju zodpovednosť, pretože musí preskúmať právne možnosti, ktoré máme tejto veci, ktoré nie sú až také široké, ako má rada alebo komisia, ale my v parlamente musíme tiež zistiť, čo môžeme urobiť aj v tých najhorších prípadoch. Myslím si, že pani Lonaček sa vyjadrila k tomu, čo vlastne robíme tu v parlamente, či jednoducho mlčíme e, k týmto veciam, pretože niektoré národné štáty nerady vidia, čo e, sa deje, ako keby sme boli istým klubom diplomatov, kde treba opatrne našľapovať. Nie sme takým klubom diplomatov, sme niekým, čo má presadzovať právny štát a záväzky vyplývajúce zo základných zmluv. A mali by sme naozaj volať jeden druhého na zodpovednosť jednotlivé inštitúcie, najmä v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti, ale aj v širšej oblasti práce Európskej únie. Mali by sme naozaj striehnúť na vzájomné implementácie toho, čo, k čomu sme sa zaviazali v zmluvách a dohovoroch. Takže e, viete, je tu jednoducho, sú tu karty vyložené na stole a tie karty by mali mať istú konzistenciu. A keď sa pýta, pýtame, čo to, či to, čo robí sa v jednej krajine, má dopad aj na mňa, tam sa stretávame s problémami rôznych kultúr. Napriek tomu by nemali existovať sivé zóny, pretože problémy máme vo všetkých členských štátoch EÚ iba rôzneho stupňa. A myslím, že by bolo len férové, keby bol tlak rovnaký na všetkých, aby sa využívali všetky nástroje rovnakým spôsobom, e, plošne, bez toho, že by sme sa bránili pred využitím niektorých nástrojov. Ďakujeme, Sara. A posledným príspevkom, to, tá pani, ktorá má blond vlasy. Pre, áno, vy ste, to ste vy. Ďakujem za slovo. E, volám sa Cecile Renu. a zastupujem tú jednu organizáciu. Vypočula som si pána Tomasa Hammerberga a mali by sme tu pridať podľa mňa aj extrémnu chudobu. Ako by sme mohli považovať extrémnu chudobu za porušenie základných práv. A toto by sme mohli integrovať do postupov európskych inštitúcií. Napríklad agenta, agentúra pre ľudské práva, pre základné ľudské práva, má viacročný pracovný plán a túto tému extrémnej chudoby by mala začleniť do tohto pracovného plánu a agentúra by mala študovať, aký je skutočný prístup najchudobnejších ľudí ku všetkým základným ľudským právam. Napríklad v oblasti kultúry, vzdelávania, zamestnania, zdravia, spravodlivosti, ochrany rodiny a detstva a detí. Možno som ešte na niečo zabudla. Myslím si, že v ďalšom viacročnom programe by naozaj bolo dobré, keby sa objavila explicitne táto otázka, táto téma. Takisto druhá pripomienka, diskriminácia na základe sociálneho pôvodu. Takéto osoby, ktoré sú diskriminované na základe sociálneho pôvodu, článok 21 eh, charty sú diskriminované v najrôznejších oblastiach života. Čiže táto diskriminácia na eh, základe sociálneho pôvodu tá by mala byť nelegálna, neakceptovateľná a toto v agentúre by tiež malo byť uznané aj na iných úrovniach. Chcem sa ešte pripojiť k tomu, čo povedal Nikolas Beger Um, Európska únia si stanovila cieľ boja proti chudobe, takže si myslím, že je to aj v jej kompetencii reagovať na tieto potreby najchudobnejších, aby mali ten prístup k základným právam. No a teraz ešte interakcia medzi EÚ a Radou Európy. To sa samozrejme nedá redukovať iba na chartu a dohovor, ale takisto aj na revidovanú e Európsku sociálnu chartu a malo, malo by tam byť začlenené aj e, kolektívne presadzovanie práv. No a teraz, ďakujem, hovorí predsedajúca, teraz sa obrátim na panelistov. Komisia, pán Nemic, bude mať slova potom pán Hamarger a potom ešte pán Beger, pani Lundgren. Pán Nemic najskôr. Um... Ďakujem pekne. Dovolte mi vyjadriť sa v tom zmysle, že komisia veľmi vážne berie svoje záväzky, pretože je strážkyňou základných zmluv a legislatívy, vrátane legislatívy charty. Ale táto zodpovednosť má svoje dôsledky, keď napríklad pred súdnym dvorom sa riešia jednotlivé prípady, sme si takmer istí, že vyhráme, pretože každý prípad, ktorý sme prehrali pred Európskym súdnym dvorom, podminováva kredibilitu komisie vo všetkých ďalších potenciálnych súdnych prípadoch. Dnes som si vypočul e, polemiku v tejto miestnosti, ale právny štát má svoju definíciu. Znamená to, že sú isté limity právomoci a e, pôsobnosti a jednoducho všetkým ľuďom sa vyhovieť nedá. Ak sa niekto rozhodne tvrdiť, že existujú isté právne možnosti, ktoré podstate neexistujú, treba sa odvolať na zodpovednosť aj v takomto zmysle slova. Dnes sme si vypočuli aj také výroky, ktoré boli fakticky nesprávne. Napríklad to o e, ne, e, nelegálnom zadržiavaní osôb CIA na území Európy. Myslím si, že E, čo sa týka členských štátov EÚ, vo všetkých e, týchto štátoch, ktorých sa to týkalo, išlo o dialog s menším či väčším úspechom. Napríklad v Poľsku prokuratúra začala vyšetrovanie. Pán Hamenberg, vy ste to, sa na to tiež odvolali. Podľa mňa je fér povedať, že to takisto má čosi dočinenia so zapojením sa komisie do tejto kauzy, do tejto tematiky. Nie všetko je viditeľné z jasných dôvodov, pochopiteľných dôvodov, ale je to oblasť, ktorá nie je striktne v našej právnej kompetencii a pôsobnosti, ale zapájame sa do tejto oblasti v súlade s chartou. Takže ešte slovko, slovičko k ku konkrétnym veciam, ktoré tu boli vznesené, ktoré napríklad povedal pán Hamamberg. A ja by som mohol vymenovať podobný zoznam a venovať sa podobným veciam, načrtnúť podobné aktivity, ktoré komisia robí. Čo sa týka Rómov napríklad, iste ste si vedomi, že komisia veľmi závažne si preštudovala právne možnosti aj aktivity, ktoré existujú a v takomto duchu, v akom som vám práve vysvetlil, skoncipovala svoj akčný plán, kde sú prvky vzdelávania, nediskriminácie, sociálnych záležitostí. Všetci z vás ste sa odvolávali na tieto oblasti. Máme integrovaný prístup k právam, nie legalistický prístup. A takisto komunity Rómov sú dobrým príkladom takéhoto integrovaného prístupu. Čo sa týka posledného príspevku o sociálnych právach a charte, v podstate e, navzájom so sebou úplne súhlasíme. Máme agentúru, ktorá má konkrétny mandát, aby monitorovala sociálne práva, vrátanie sociálnej diskriminácie alebo toho, že ľudia, ktorí sú veľmi chudobní, majú obmedzený prístup napríklad k vzdelaniu a iným príležitostiam v spoločnosti. A táto agentúra je Európska agentúra pre životné podmienky, European Agency for Living Conditions. A sú tu aj isté presahy. Napríklad e, zástupky Rady Európy už povedala predo mnou, že nemáme záujem o dvojitý mandát, aby agentúry robili zdvojenú činnosť. Agentúry sú vo svojej podstate nezávislé. Musíme prijať zodpovednosť a parlament tiež, aj komisia, aby sme mandáty agentúram prideľovali tak, aby neboli presahy a prekrytia. Ak to tak robíme a zdvojujeme ich právomoci a pôsobnosť tam, vo verejnosti potom vlastne mrháme zdrojmi a verejnosť to tak vníma. Čo sa týka Rady Európy a toho príspevku, ktorý odznel z ich strany, osobne si myslím, že je veľmi dôležité a zaujímavé, aby sme začali rozpravu, a to verejnú rozpravu medzi najvyššími predstaviteľmi najvyšších súdnych ustanovizní, to znamená eh, predseda súdu pre ľudské práva, predseda Európskeho súdneho dvora a prezidovia, prezidenti alebo predsedovia ústavných súdov jednotlivých členských štátov EÚ. Podľa mňa na takejto platforme by mohol sa vytvoriť, mohla sa vytvoriť koncepcia mm, viac úrovňovej spolupráce, ktorá by e, prekryla všetky medzery, ktoré existujú v tejto situácii a ponúkla by najkomplexnejšiu ochranu občanov v oblasti základných práv. Je to spletité, vždy to zostane takéto komplikované, táto situácia. Eurobarometer vám e, nedá nikdy také štatistiky, ktoré by navzájom so sebou súhlasili. V demokracii sú také zložité a komplexné veci, napríklad si vezmime politiku, ktorá vychádza z prieskumu verejnej mienky. Jednoducho musíme čeliť tej e, viacznačnosti a komplikovanosti a musíme ju zvládať dobrým spôsobom a zároveň pracovať na prospech ľudí. Zároveň by som povedal, že musíme sa inšpirovať takouto rozpravou a mali by sme ju iniciovať medzi e, súdmi, tú, ktorú som spomenul predtým, a mali by sme sa dostať na ďalšiu úroveň. Dialóg medzi exekutívami a administratívami rozličných orgánov a zároveň by sme mali vytvoriť spolupracujúci duch na viacerých úrovniach, kde by bolo možné riešiť sieťovým spôsobom problémy, aby sme ubezpečili občanov, ktorí podávajú stiažnosti, že jednoducho nejde o to, že pošlu e, kus papiera a týmto skončí, ale naopak obracajú sa na to správne miesto, na ten správny orgán, kde sa dostane ich žiadosť. V takomto duchu by sme mali v praxi postupovať a ja súhlasím s vami, že to je prax, čo je dôležité a nie písmo e, zákona. Veľmi starostlivo som si poznačil tie kritické poznámky, ktoré tu odzneli. Čo je dôležité, keď hovoríme o práve a individuálnych právach? Musíme brať túto vec naozaj vážne a myslieť aj na dôstojnosť ľudí. Ak to tak neurobíme, tak podkopávame e, právo, legislatívu. Takže komisia s touto tematikou sa zaoberá s dôstojnosťou, ktorá jej patrí a takisto dba na to, aby fakticky boli všetky výroky, ktoré odznejú správne, správne a všetci, ktorí mienia takto pracovať, sú vítaní, môžu s nami spolupracovať. Ale nemienime hovoriť veci, ktoré nie sú celkom v súlade s právnym poriadkom Európskou úniou, ktorý, ktoré e, by zavádzali občanov, aby verili, že dokážeme urobiť viac, než naozaj môžeme. V tomto zmysle tu máme spoločnú zodpovednosť. E, nikto nikomu neprospeje, keď bude tvrdiť niečo, čo je príliš nad rámec toho, čo sa dá urobiť. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, pán Nemic. A teraz dávam slovo pánu Tomasovi Hammanbergovi na krátku reakciu. Ďakujem vám. Ďakujem. Tým ste chceli zrejme naznačiť, aby som nehovoril príliš dlho. Neskôr by som sa vyjadril k pani Rinu. Rozhodne chudoba je dôležitý problémom v oblasti ľudských práv. Všimli sme si, že hospodárska kríza mala eh, hrozostrašný dopad na tých najchudobnejších v našej spoločnosti a na tých najzraniteľnejších. Myslím si, že je nevyhnutné a pozornejšie analyzovať a predkladať konkrétnejšie možnosti nápravy, aby sme chránili starších občanov, eh, občanov s postihnutím, mm, ďalej je eh, napríklad rodiny eh, jedného rodiča, živiteľa a tým rodinám a tie rodiny, ktoré sú vystavené obmedzovaniu v dôsledku tých veľmi výrazných úsporných opatrení, ktoré členské štáty zavádzajú. Nespomenul som tento aspekt v úvode, ale rozhodne to máme na pamäti. Nedávno som napríklad diskutoval so e, veľmi zaujímavými stranami o tom, ako chrániť tých chudobných e, e, ďalej CIA a priama zodpovednosť. Áno, máte pravdu, nerobíme v tom dosť, musíme naďalej vyvíjať tlak, ale musíme zároveň uznať, že to, čo hovorí proti väčšej miery otvorenosti, je, že riskujeme stratu dôvernosti informácií medzi Washingtonom a národnými bezpečnostnými zložkami, ale tu je potrebné zúrazniť, že takéto dôverné informácie sa nemôžu využívať na prekrývanie alebo schovávanie závažných prípadov porušenia ľudských práv. Takže pokiaľ ide naozaj e, o odôvodnené a prima facie dôkazy porušovania ľudských práv a mučenia, je potrebné zakročiť, je potrebné, aby nepanovala beztrestnosť v takýchto prípadoch. Čo sa týka koordinácie medzi Radou Európy a, a inštitúciami EÚ, myslím, že potenciál dôsledkov pristúpenia Európskej únie k dohovoru o ľudských právach a tým aj k jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské práva. Takáto príležitosť je naozaj obrovská, nemala by nám uniknúť. Podľa mňa by to nebolo len symbolické gesto, pretože by tým vznikla možnosť prekonať problémy, ktoré často spomíname, že je tu tá dvojkoľajovosť. Ale musí to samozrejme prebehnúť v atmosfére spolupráce z krátkodobého hľadiska tu ide rozhodne o postoj, o vnímanie oboch strán. Mali by sme rozhodne vnímať eh, kroky eh, tej druhej strany a žiaľ v minulosti došlo k nedostatkom v tejto oblasti v konkrétnych situáciách. Ale rozhodne je potrebné hovoriť o pristúpení únie k dohovoru. Ďalej, čo sa týka dohovoru a charty o základných právach, eh, Áno, charta je o 50 rokov mladšia, to znamená, že obsahuje aj niektoré body, ktoré sa nevnímali ako problematické v rokoch, keď sa prijímal dohovor. Súd v Štrasburgu má aj právomoc na základe princípov v dohovore môže interpretovať tieto princípy podľa aktuálnosti Nechcem samozrejme predbiehať, nepochybne. Um, súca Tulkans bude o tom hovoriť v druhom paneli tohto vypočutia, ale sú aj príklady, keď charta pomohla a posilnila a vlastne význam dohovoru. Napríklad minulý rok v júli sme mali dočinenia s prípadom, ktorý súvisel so stiažnosťou z Rakúska vo veci práva dvojice rovnakého pohľavia zosobášiť sa. A tu sa práve charta využila ako záruka, na ktorú sa potom súd odvolal vo svojom rozsudku. Takže toto bol dôležitý vývoj, ktorý dokazuje, že je vzájomne prospešné pôsobenie týchto oboch dokumentov a navzájom sa doplňajú. Chcel by som eh, mm, vyzdvihnúť a privítať postoj, ktorý nastolila Sarah Latford rozhodne by sme mali pristupovať k tomu tak, ako hovorí, že Európa by nemala byť vyňatá z našej pozornosti, čo sa týka hodnotenia porušovania ľudských práv. Mali by sme sa to o to snažiť aj preto, že to vlastne posilňuje pocit dôvery v celý systém. Ďakujeme pekne, pán Hameberg. Teraz by som ja požiadala pána Begera, aby sa vyjadril. Prosím, naozaj veľmi stručne. A ja sa chcem poďakovať eh, za vašu odpoveď, pán Hammerberg a pán Nemic. My sme vždy nenávideli článok 51, ale mm, aj teda polemika možno dokazuje, že e, nás veľmi sklamal vývoj nielen na strane komisie, ale na strane členských štátov. E, a, a práve odtiaľ pochádza naša frustrácia. Aby som sa vyjadril konkrétne k tomu, čo sme si vypočuli vo veci vydávania a CIA, je k dispozícii e, celý tá informácií. Napríklad Fínsko nedávno e, zverejnilo informácie, ktoré posilňujú tento prípad a vieme teda presne, k čomu došlo. E, videli sme, že Európska únia vyvíjala spoločné opatrenia, keď išlo o vec väzňov z Guantanama. Komisia, áno, urobila mnoho, taktiež napísala viacero listov, ale nikdy nesledovala ďalší vývoj. Prečo sa nemôžeme ovolať na e, článok 7, keď hovoríme o mučení, opakujem, išlo o mučenie na území Európskej únie. A to, čo sa deje ako reakcia, nie je dostatočné. O to tu ide a pritom má Európska únia nástroje, aby zakročila. V krátkosti by som rád zareagoval. Mm, myslím, že maďarský mediálny zákon je fantastickým príkladom. Musíme tu presne analyzovať, k čomu došlo. Európsky parlament jasne povedal, čo chce Thomas Hammerberg, taktiež európsky spravodajca vo veci slobody prejavu, bol tiež veľmi jasný. Budapeš povedal, že bude počúvať iba komisiu a komisia povedala, že je veľmi ľúto, ale nemôže zakročiť. Takže neurobila nič. Toto už nesmieme naďalej pripúšťať. Nesmieme predsa pripustiť, aby v Európskej únii panovala zóna, kde sa nebudú dodržovať ľudské práva, kde nebudú platiť princípy, ktoré platia inde. Ďalej eh, to, čo povedala Sara, ďakujem ti za to, že si eh, spomenula niektoré dôležité veci, veľmi aktívne podporuješ našu agendu. Eh, musím povedať všetkým poslancom za Veľkú Britániu, aby sa snažili pôsobiť na svoju vládu, pretože vláda Veľkej Británie sa práve teraz snaží podkopať mechanizmus ochrany ľudských práv Európskej únie. Nejde tu len o páchateľa, ide aj o spolupáchateľov. Um, Nie sme schopní sledovať vyjadrenia zo sály, pretože zaznievajú bez mikrofónu. To, čo sa týka pristúpenia k dohovoru, už ide taktiež aj o iné dohovory, napríklad dohovor proti násilu na ženách. Ehm, viacero členských štátov pôsobí teraz na medzinárodnej scéne aj na pôde OSN a snažia teda podkopať tieto legislatívne nástroje, ktoré sú k dispozícii, my budeme robiť všetko preto, aby sme ich tom zabránili. Ďakujeme pekne. Teraz e, e, pani Lundgren. Ja by som rada nadviazala na to, čím Nikola skončil, pretože pre nás, členov parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ale aj pre vás ako poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov propagovať pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach práve že Práve preto, že takto by sme dokázali skombinovať a vytvoriť spoločný priestor ochrany ľudských práv v celej Európe. Dúfam a verím, že sa nám podarí dosiahnuť to e, v blízkej budúcnosti, nie až o vzdialenej budúcnosti. A to je tým, že pristúpime aj k ďalším e, dohovorom. Hovoríme tu o 50 rokoch Vzniklo tedy mnoho dohovorov, mnoho protokolov. A je tu možnosť spojiť ich všetky do normatívneho základu pre Európsku úniu aj pre Radu Európy. Dúfam, že sa nám teda čoskoro podarí nastoliť takýto vývoj spolupráca s Európskym parlamentom v legislatívnej činnosti, najmä v tej normatívnej oblasti tu rozhodne je priestor na zlepšenie, na systematickejšiu spoluprácu a tým by sme dokázali aj eh, to, že by sa predchádzalo vytvárajú si medzier a aby si navzájom nekonkurovali legislatívne návrhy, pretože to by nebolo v prospech um, nášho procesu ochrany ľudských práv a nebolo by to ani v prospech eh, našich občanov. Dúfam, že sa nám podarí spolupracovať v procese monitorovania, pretože práve tu sa mnoho dosiahlo na Rade Európy a máme orgány, ktoré sa za, za, zaoberajú práve monitorovaním dodržiavania dohovoru, sledujú situáciu vo veci ľudských práv, vo veci mučenia a tak ďalej. A tým, že budeme s nimi v kontakte, sa nám podarí vytvoriť práve tento spoločný priestor v celej Európe na ochranu ľudských práv je na nás, aby sme to vytvorili. Musíme vyzývať naše vlády, pôsobiť na komisárov a snažiť sa dosiahnuť túto zmenu. Ďakujeme pekne pani Lundgren, ďakujeme všetkým panelistom za ich vystúpenia. A teraz by som rada prizvala ďalších panelistov pre druhú časť nášho vypočutia aby prišli za predsednícky stôl. Ešte raz vám všetkým ďakujem za to, že ste prišli. Uh... We will continue They, know it? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. I invite uh, our panelists for the, for the second session to take the floor. Požiadala by som našich ďalších panelistov, aby zaujali svoje miesta za predsedníckým stolom v tejto druhej časti nášho vypočutia budeme mať dva prejavy. Je mi ľúto, ale nemôžem e, zaviesť prestávku, pretože máme málo času. Neskôr dostane slovo zástupca Súdneho dvora Európskej únie. Prosím, e, bola by som rada, keby ste si svoje súkromné rozhovory viedli mimo našej rokovacej sály, pretože to ruší priebeh vypočutia. E, je mi potešením privítať pána Egiusa Levica, ktorý je súdom Súdneho dvora sudcom Súdneho dvora Európskej únie. On otvorí náš druhý panel našho vypočutia. Nech sa páči, pán Levic, máte slovo. Prosím, kolegovia, zaujímite svoje miesta a utíšte sa. Ďakujem. Dámy a páni, ďakujem za to, že som dostal priestor vystúpiť pred vašim výborom v rámci tohto vypočutia. Na úvod musím upozorniť, že všetko, čo tu prednesiem, je môjim osobným názorom, nie oficiálnym stanoviskom súdneho dvora. Vyjadrím sa v krátkosti k úlohe charty v Európskom systéme ochrany ľudských práv a taktiež sa vyjadrím k rozsahu pôsobnosti charty. To už spomenul mimochodom aj pán Nemic, ale aj ostatní rečníci. Prvá otázka, žalovateľnosť základných práv sa týka výklad, e, rozsahu pôsobnosti tejto charty. Tento je popísaný v článku 1 charty. Nedá sa prehliadať, že v rámci obsahu charty a rozsahu pôsobnosti existuje isté napätie. Obsah charty zachádza ďalej ako rozsah pôsobnosti tejto charty. Karta popisuje celý rad základných práv, ktoré Eh, sa nedajú eh, naozaj eh, vynúcovať praxi, pretože rozsah pôsobnosti je o mnoho užší. Legislatívny orgán chcel tým dokázať občanom, že všetci majú svoje základné práva v Európe. Isté, že je čoraz viac dokumentov o ľudských právach vo svete, ale na základe zmluv iba Niektoré z nich sa dajú považovať za relevantné v oblastiach, ktoré súvisia s kompetenciami Európskej únie. To môže vytvárať istú mieru zmetku pre verejnosť, pretože článok 51 charty, ktorý obmedzuje rozsah pôsobnosti charty, e, je vypracovaný dosť odborne a veľmi komplikovaný právny charakter tohto článku nezjednodušuje pochopiteľnosť jeho znenia krátkosti, charta sa nevzťahuje na všetky situácie, v ktorých základné práva sú porušované v Európskej únii. V Európskej únii ochrana základných práv je zaručená aj na národnej úrovni, v ústavných systémoch členských štátov aj na úrovni EÚ, a to chartou. Charta sa týka všetkých konaní, e, všetkých inštitúcií EÚ a jej orgánov. Týka sa najmä legislatívnej činnosti Európskeho parlamentu, rady a komisie, ktorá musí byť v plnom súlade s chartou, aby dodržiavali požiadavky európskej legislatívy. Charta sa taktiež týka um, zahraničných krokov a konania Európskej únie. Charta sa vzťahuje iba na členské štáty v tých prípadoch, keď implementujú legislatívu Európskej únie. Preto, keď únia a inštitúcie sú viazané touto chartou. Rozsah pôsobnosti charty vo veci vo vzťahu k členským štátom nie je až taký zrejmý, aspoň pre verejnosť. A niekedy tu nepanuje celkom veľká miera zrozumiteľnosti ani v právnej eh, obci. Legislatíva Európskej únie nejakým eh, spôsobom eh, nesme porušovať chartu Nevzťahuje sa to však na iné oblasti. Charta sa e, nevyjadruje k dodržiavaniu základných práv na národnej úrovni, pretože to spadá pod e, právne systémy členských štátov. Členské štáty majú rozsiahle systémy garancie národných e, základných práv vo svojich legislatívach a národné orgány a súdy majú na starosti sledovať dodržiavanie ľudských práv. Napríklad teraz sme svedkami prípadu na našom súde, kde došlo jasne k porušeniu e, z národného ústavného základného práva, ale nemôžeme sa k tomu vyjadriť, pretože nemáme v tomto smere kompetencie posudzovať národný systém. A taktiež nemôžeme sa odvolať na chartu v tomto prípade. Aj keď prípad je dosť zrejmý, predsa len súd má ruky zviazané, pretože je tu ten článok 51. Okrem toho členské štáty sa zaviazali na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach nezávisle od svojich záväzkov v legislatíve EÚ. A preto, ako posledná možnosť po vyčerpaní všetkých iných nástrojov, je možné osloviť Európsky súdny dvor v Štrasburgu vo veci porušenia základných práv aj ze strany členského štátu. Pluralita systémov ochrany základných práv zdôrazňuje potrebu jasnej delimitizácie výkladu týchto systémov, tak aby sa predchádzalo konfliktom medzi týmito systémami. To znamená medzi národnými ústavnými súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva na jednej strane a Európskym súdom dvorom na druhej strane. V tomto smere je potrebné poznamenať, že Úlohou funka charty nie je umožniť harmonizáciu systémov ochrany základných práv členských štátov. Teda charta nestanovuje žiadne minimálne normy, ktoré by boli všeobecne záväzné pre všetky členské štáty, ktoré sú signatármi Európskeho dohovoru pre ľudské práva. Charta nevznikla preto, aby sa vytvorili takéto minimálne štandardy. Vznikla preto, že tu bola potreba uniformného dodržiavania legislatívy Európskej únie. Ukazuje sa jasne, že legislatíva Európskej únie sa nedá interpretovať a dodržiavať v súhľade s rôznymi a odlišnými požiadavkami na národnej úrovni vo veci základných aj ľudských práv. O to viac to platí o veciach platnosti tejto legislatívy únie. Opačný postup by totiž to vytváral riziko 27 rôznych e, úrovní ochrany základných práv v Únii a tým by sa heterogénne e, vykladala legislatíva únie. Keďže chceme naozaj uniformne vykladať legislatívu Európskej únie, ukazuje sa v členských štátoch e, z pohľadu súdu, že povinnosťou členských štátov je dôležité dodržiavať ustanovenia charty a je potrebné, aby úlohou národných členských štátov bola naďalej iba forma dodržiavania legislatívy únie. Problémom eh, je charta, konkrétne článok 51, respektíve 52. Úlohou charty nie je prekrývať sa s národnými legislatívnymi systémami a duplikovať všeobecný systém ochrany základných práv práv, ktoré sú v Európskom dohovore o ľudských právach. Charta doplňa, ale nenahrádza národné ústavné systémy, systémy ochrany základných práv, ktoré garantuje Európsky dohovor o ľudských právach. Teraz by som sa v krátkosti vyjadril k výkladu tejto charty zo strany nášho súdu. Aj keď charta nadobudla účinnosť iba pred dvoma rokmi, súd už e, prijala viacero rozsudkov, 55 e, až 60 konkrétne, ktoré sa odvolávajú na chartu. Tieto rozsudky sa týkajú rôznych právnych oblastí, najmä otázok sociálnej politiky, otázok voľného pohybu osôb, štatútu utečencov a občianstva únie. Je mnoho problémov, ktoré súvisia s chartou a ktoré by sa mali vyriešiť v jurisprudencii Európskeho súdneho dvora. Táto úloha súdu je obsiahnutá v všetkých ustanoveniach aj v dohovore o ľudských právach, aj v ustanoveniach národných ústav členských štátov, pretože tieto formulácie sú veľmi abstraktné a je potrebné ich skonkretizovať. V judikatúre členských štátov, respektíve v európskej judikatúre. Teraz napríklad súd čeli významnej otázke praktického výkladu charty a to horizontálnymi efektmi, či sa súkromná osoba môže odvolať na túto chartu v spore s inou súkromnou osobou. Sme teraz svedkami prijímania prvého historického takéhoto súdneho rozsudku v takejto veci. Neviem, koľko presne minút mám k dispozícii. A tri minúty Takže spomedzi všetkých problémov s touto chartou by som v priebehu troch minút na ilustráciu strad vyjadril k úlohe súdu vo výklade charty, aby sa rozlišovalo medzi právami na jednej strane a princípy na druhej strane. Toto rozlíšenie e, zavádza článok 51 odsek 1 v druhej vete. Avšak e, materiálne ustanovenia charty nenaznačujú, či Ide o práva alebo princípy. Oficiálne vysvetlenie, ktoré súvisí s článkom 52, sa odvoláva na 51 odsek 1 a uvádza, že subjektívne práva sa musia dodržiavať. Teda musia sa dodržiavať, zatiaľ čo princípy budú dodržiavané. Je to veľmi jemný rozdiel, ale predsa Ďalej e, v odvolaní sa na judikatúru e, súdneho dvora aj členských štátov, najmä vo veci sociálnych práv, sa stanovuje, že princípy e, neumožňujú priame požiadavky pozitívneho konania zo strany inštitúcií Európskej únie alebo orgánov členských štátov. Článok 52 odsek 5 hovorí, že dá sa implementovať táto charta v prípade, ak inštitúcie, respektíve orgány únie alebo členských štátov relevant only in the interpretation, as only in the interpretation. Nasleduje vysoko odborný právny text, ktorý sme nezachytili a pokračuje Rozdiel medzi právami a zásadami, respektíve princípmi, by mali e, odrážať rozdiely medzi ústavnými tradíciami členských štátov EÚ, ktoré sú istým spoločným menovateľom. Slúži to e, predovšetkým ako kompromis počas intenzívnych a kontroverzných diskusí o dohovore, kde ide o obsah subjektívnych práv versus objektívne práva, konkrétne vo vzťahu k sociálnym právam, kde bola niektorými e, členmi Európskeho dohovoru vznesená námietka voči žalovateľnosti. Na základe charty rozdiely medzi e, stanoviskami, ktoré sú podporované, ale inak vysvetľované v rozličných politických ústavných tradíciách a sú to zároveň citlivé témy, e, sa týkajú zároveň subjektívnych a objektívnych e, práv a zároveň sociálnych práv. Je to veľmi prekerná pôda, ale charta neberie jednotlivé články, ako, ako to berie ústava, že by zakotvovali nejaké práva. Inštitúcia dohovoru je iná. Charakterizuje budúcu jurisprudenciu Európskej charty justičného práva, ktorá obsahuje e, príslušné vysvetlenia. Charakterizácia článkov, v ktorých sú zakotvené zásady a práva, to vôbec nie je ľahké charakterizovať ich a súdny dvor dostal otázku, na akej úrovni analýzy treba aplikovať takúto charakterizáciu. Keď si vezmeme znenie článku 52 od odsek 2 skutočné oficiálne vysvetlenia pôvodu rozdielov medzi právami a zásadami charty sa zdajú byť jasné. Sú to také práva, ktoré nezahrňajú osobné práva, ktoré môžu byť e, vyvolané alebo na ktoré sa môžu odvolávať jednotlivci. Čo sa týka princípov, pokračuje aj po prerušení rečník. Implikácia súdneho posudku pri porušení individuálnych práv, práv a princípov znamená, že sa neudelujú také subjektívne práva, ktoré by mali iba obmedzenú žalovateľnosť. Záverom Možno, že toto potrebuje ešte ďalšie vysvetlenia a možno neskôr ich dovysvetlím, ale ďakujem zatiaľ za pozornosť. Ďakujeme, pán sudca. Eh, Levic, dúfam, že v rozprave vysvetlíte ešte viac, ak eh, to bude potrebné. Okamžite sa obraciam na Francoisa Tolkensa, podpredsedu Európskeho súdu pre ľudské práva. Podpredsedničku, prepačte. Ďakujem, pani predsedajúca, poslanci, poslankyne. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste ma pozvali a že ste mi umožnili sledovať tento dialog v Bruseli. Tento dialog sa už začal v Štrasburgu. Je jasné, že tieto práva a slobody to je náš spoločný záujem. Charta základných práv je niečo, čo jednoznačne podporujem pre mňa je to veľmi dôležitý nástroj z dvoch dôvodov. Naj, najskôr zo symbolického dôvodu, pretože charta manifestuje, že Európska únia chce založiť svoju, práv, svoju, svoju moc, svoje právomoci na legitimite, na uznaní základných práv. A potom je tu aj praktický dôvod. Charta záväzuje EÚ rešpektovať chrániť, e, realizovať, rozvojovať ľudské, základné ľudské práva. A tu sa zdôrazňujú záväzky únie, aby takisto e, zmazávala hranicu na jednej strane medzi občianskými právami a na druhej strane medzi, e, medzi politickými a ekonomickými, aj sociálnymi a kulturálnymi právami. Čiže tu na e, vzniká určitý záväzok pre EÚ, ktorý je progresívny, aby EÚ uplatňovala a realizovala tieto kritéria a musí skúmať, či naozaj EÚ robí všetko, čo od nej môžeme v rámci jej kompetencií žiadať, čo umožňuje charta a čo nariaduje článok 51, ktorý sme už spomínali. Pokiaľ ide o budovanie Európy ľudských práv, kde sa teraz nachádzame? Máme dohovor, máme súd a ja sa obmedzím iba na tri veci, pretože nemáme toľko času. Poprvé, e, na, zároveň existujú charta a dohovor. Chcem povedať niečo k tej komplementarite, ako sa navzájom doplňajú a chcela by som e, to ukončiť tým, že ešte niečo doplním k tej doplnkovosti a to je podľa mňa adhézia. Čiže charta a dohovor existujú zároveň súbežne. Som si istá, že niektorí z vás ste v reálnom čase sledovali vytváranie charty okolo roku 2000 a sledujete, ako sa to realizuje dnes v súčasnej politickej mm, mm, klíme. Myslím si, že je naozaj vynimočné, keď, niečo, keď niekto niečo takéto naživo zažil. Teraz v 90. rokoch a okolo roku 2000 ehm, vyvolávala charta určité obavy, aj právnické obavy v preambule charta okrem iného hovorí, že potvrdzuje znova práva, ktoré vyplývajú z dohovoru a takisto potvrdzuje judikatúru Súdu pre ľudské práva, pokiaľ ide o občianske a politické práva, pretože toto je to, čo dohovor rieši. Tieto práva sú obsiahnuté aj v charte a väčšinovo sú formulovateľné ako nárokovateľné práva, žalovateľné E, práva a tu vidíme veľmi dobre, že redaktori charty mali veľké ťažkosti, museli e, rozšíriť zoznam týchto žalovateľných práv v Únii, ktorá v, to, v tej dobe mala iba 15 členov. A bolo to veľmi ťažké a ja si kladiem otázku, či EÚ bola, e, by bola vtedy schopná prijať tieto práva, keby nebola existovala judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a keby nebol existoval dohovor, pretože bola tam určitá postupnosť. Charta samozrejme bola ešte spracovávaná, bola aktualizovaná, ten text bol doplňaný, zjednodušovaný, pretože v tom novom tisícročí je dôležité aj zjednodušiť tieto základné práva, ktoré sa neobracajú iba na právnikov. A preto v charte určité ustanovenia dohovoru sú také zjednodušené, skrátené, nie sú tam všetky podrobné špecifikácie, limitácie, enumerácie. Napríklad e, článok 6 alebo článok 5 právo na E, bezpečnosť alebo rodinné práva, pra, e, náboženské práva a tak ďalej. Charta mala teda určitú zásadnú pozíciu v tomto a to je veľmi dôležité, pretože charta nemôže poskytovať nižší úroveň ochrany ako dohovor. Charta takisto rozšíri rozsah pôsobnosti práv, ktoré uznáva dohovor. Napríklad článok 14, právo na vzdelanie, je to nový, nové právo, potom prístup k profesionálnym informáciám, možnosť dostať zdarma povinné základné školské vzdelanie a tak ďalej. To sú veľmi dobré veci a niekedy vyplývajú priamo z judikatúry súdu alebo z charakteristiky EÚ. Charta takisto sa bude venovať právam, ktoré nie sú uznávané v dohovore, ale ktoré boli uznané v judikatúre, ktoré vznikli interpretáciou dohovoru, pretože e, dohovor nemôže byť mŕtvým manuskriptom. Napríklad e, ochrana osobných údajov, mediálna sloboda, sloboda združovať sa v politickej oblasti a tak ďalej. A takisto zákaz vyhostenia do krajiny, kde osobe hrozí nejaké nebezpečenstvo, zlé zaobchádzanie. To je veľmi dôležité takisto. Čo z toho vyplýva všetkého? Práva, ktoré v charte sú rozšír, e, rozsiahlejšie niekedy, ale niekedy sú užšie voči dohovoru E, máme tu viacero hypotéz. Prvá hypotéza je, že je to v súlade s dohovorom. E, článok 53 hovorí, že dohovor je minimum a takisto e, ďalšie inštancie musia iba zvyšovať toto minimum. Vy ste ale o tom hovorili v mnohých rozsudkoch súdu, keď vidíme v charte možnosť zvyšovať úroveň ochrany, tak sme sa samozrejme inšpirovali pred tým niečím, napríklad ochrana transexuálov alebo e, pozitívna retroaktivita trestného práva alebo tie otázky manželstva, ktoré ste spomínali, keď vidíme, že charta poskytuje možnosť ísť ďalej, poskytnúť väčšiu ochranu v základných právach, tak to urobíme. Myslím si, že charta je stimulačná svojím spôsobom. Je to jasné a je tu aj vzájomná stimulácia. Ale na druhej strane je nemožné tá druhá možnosť vytvoriť nižšiu úroveň ochrany. Takéto niečo by bolo politicky neakceptovateľné a právne nezlučiteľné s dohovorom. Máme preto to všeobecné ustanovenie v charte, ktoré je veľmi známe, 52.3, a tam sa hovorí, že keď charta hovorí o, rovnakých právach ako v dohovore, tak potom rozsah týchto práv musí byť zhodný s dohovorom. Toto ustanovenie poznám na spameť. A keď si čítame vysvetlenia k tomuto textu, tak vidíme, že musíme sa stále snažiť o zabezpečenie koherentnosti medzi chartou a dohovorom. Tieto vysvetľujúce poznámky takisto hovoria, že vyjadrujú sa aj k charte, aj k dohovoru, aj k judikatúre. Čiže musí to byť kontinuita s dohovorom. A teraz sa chcem vyjadriť ku doplnkovosti medzi chartou a dohovorom. Možno, že viete, že Európsky súdny dvor a súdny dvor pre ľudské práva sa stretávajú, ich zástupcovia sa pravidelne E, stretávajú aj neformálne. A neformálne je to vždy najlepšie, samozrejme. Tento e, rok e, sa predsedovia stretli, pán Kosta a pán Nikolás Braca a vypracovali v spoločnom výbore dokument, kde zdôraznili, keď sa hovorilo o pristúpení a že je potrebné dbať na čo najväčšiu koherentnosť, súlad medzi dohovorom a chartou a v rámci toho známeho článku 52.3 tam sa musí zabezpečiť, aby sa paralelne interpretovali oba tieto texty. Od roku 2010 je tu takáto tendencia, pretože došlo k prvým uplatňovaniam článku 52.3 a myslím si, že naozaj ideme týmto smerom. Uvidím, či pán sudca Levic e, to vidí e, rovnako ako ja. On tam bol už dávnejšie. Ale myslím si, že toto je naozaj veľmi dobrý prístup. E, máme tu napríklad prípad z roku 2000, ktorý sa týkal justičnej spolupráce v občianských záležitostiach a právo e, nezosobašených manželov na starostlivosť o deti a tu súd povedal, že tu platí článok 52.3, keď sú tu korešpondujúce práva v charte a v dohovori, ich rozsah a ich zmysel sú zhodné. Čiže toto ustanovenie nemôže brániť EÚ, aby vytvorila širšiu ochranu generálny advokát e, to takto interpretoval, ale, ale vždy sa tam dostávajú aj nejaké nové e, prvky, napríklad e, keď sa jednalo o ochranu fyzických osôb a osobných údajov. V tomto prípade povedal, súd, že článok 52 sa uplatňuje a článok 53 hovorí, že žiadne ustanovenie charty nemôže sa interpretovať tak, že by limitovalo práva, ktoré už raz uznal dohovor. Potom tu bol prípad proti Nemecku a tam sa hovorilo o práve na prístup k právnej pomoci, ale E, nie len pre fyzické osoby, ale v tomto prípade aj pre právnické osoby. A tuto išlo rovnakým smerom. Teda súd povedal, že je potrebné e, zohľadniť e, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. A takisto dublinské nariadenie a tá známa otázka transferu žiadateľov o azyl do členského štátu, kde prišli prvýkrát títo žiadatelia, aby sa tam preskúmala ich žiadosť. Toto sa riešilo na Európskom súde pre ľudské práva a takisto aj na Európskom súdnom dvore ako prejudiciálna otázka. A bolo to v januári 2011 MSS proti Belgicku a Grécku a tam Európsky súd konštatoval, že vrátenie osôb do Grécka, kde vlastne prvýkrát prišli, sa nemôže realizovať. A potom tu bol ešte prípad MSS eh, proti Home Department a tam išiel ten výklad rovnakým smerom. Ja si myslím, že jednotlivé právne elementy sú tu naozaj veľmi subtílne. Oh là là, sorry. Alors, simplement, elle dit que l'interprétation doit se faire comme un renvoi. Tam sa hovorí o tom, že interpretácia sa má robiť dynamicky a Generálny advokát povedal, že sa musíme opierať stále o komplementaritu aj v tomto poslednom prípade MSS. No a potom pristúpenie k dohovoru. Táto otázka viem, že na začiatku boli mnohí pesimistickí. Eh, je to pochopiteľné, pretože sme si mysleli, že eh, dohovor bude alternatívou charty alebo naopak. A Lisabonská zmluva je teraz ale jasná, hovorí jasne, že Európska únia musí pristúpiť k dohovoru. Máme teraz už texty, o ktorých sa aktuálne diskutuje. Pani, e, ktorá sa predtým vyjadrila, mala pravdu. Politická vôľa tu je, je tu politická vôľa pristúpiť a e, máme na stole texty, ale ja si myslím, že teraz e, v tejto v politickej fáze musíme zaktualizovať e, tieto texty, ale aj celkovú tú vôľu, tak aby sme vytvorili na európskom kontinente skutočný demokratický priestor ľudských práv. A váš výbor k tomuto tiež môže pris- prispieť k tejto otázke pristúpenia. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani e, Tolkens. Okamžite sa obratíme na ďalšieho rečníka, ktorý tu zastupuje e, oddelenie pre rovnosť a práva občanov. Pán Gabriel Togenburg, máte slovo. Poprosím vás, dodržujte časový limit. Ďakujem. Ďakujem pekne, že ste ma pozvali. Sľubujem vám, že budem stručný. Dovolte mi začať tým, že vám zložím kompliment. Myslím si, že čo sa týka parlamentu a e, váhy ľudských práv v parlamente, to je naozaj hodné obdivu. Každý rok je to tak a nemyslím si, že by tu bol e, pre, presah medzi tými správami, ktoré máme každý rok, implementácia správy, parlamentná správa a naša agentúra, ktorá podáva správu. E, vzťahy medzi týmito troma správami sú podľa mňa skôr symbiotické, vzájomne sa oplodňujeme našimi myšlienkami v týchto správach a myslím si, že v poslednej našej správe sme vložili e, kapitolu o medzinárodných záväzkoch Európskej únie a členských štátov a to sme urobili práve preto, že ste vy mali isté uznesenie, ktoré sa tiež tohoto dotýkalo. Ja si myslím, že v tomto paneli sedia naozaj fundovaní odborníci. Sudca Levic povedal, že Európska únia neposkytuje komplexnú ochranu ľuďom v základných právach. A to je argument, ktorý eh, funguje vo vzduchu medzi Radou Európy a Radou Európskej únie eh, tiež predrečníci hovorili o spoločnom európskom priestore pre ľudské práva a takéto niečo sa dá zrealizovať len vtedy, ak tieto dve inštitúcie, Rada Európskej únie a Rada Európy, budú spolupracovať. Čo by som ja rád teraz odprezentoval, e, by bolo to, že sa zoznámite s našou novou správou za rok 2011, ale bohužiaľ štatistické údaje vyšli vo Viedni len pred dvoma dňami a ešte stále ich spracovávame, takže štatistiku vám nebude budem schopný odprezentovať. Dúfam, že to nebude také frustrujúce pre výbor LIBE, pretože za rok 2011 sme vám už, už poskytli takú analýzu, ktorá už e, znázorňuje trendy a hlavné výzvy, takže len stručne poviem o siedmých z nich. Pred týždňom e, môj kolega v tomto výbore odprezentoval správu o situácii o neregulárnych migrantoch a o problémoch, ktorým čelia napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti. A pred mesiacmi sme v tejto snemovni hovorili na interskupine pre postihnutie o našich e, zisteniach v oblasti participácie pre ľudí s duševnými e, problémami, aj s postihnutím. Toto sú výzvy, ktoré vyplávali na povrch, tak povediať, v roku 2011. V júni som bol v parlamente, keď sme prezentovali správu o potenciále Lisabonskej zmluvy pri členov menšín, vrátane národnostných menšín. Túto správu sme vypracovali na žiadosť parlamentu. Tu sme identifikovali nielen výzvy, ale aj pozitívny potenciál, ktorý sa dá naplniť realizáciou Situácia na e, gréckej pevninskej hranici. Vidíme výzvy, takisto výzvy v oblasti diskriminácie na trhu práce. Vidíme tam e, nepekné výsledky, ale zároveň sme sa zamerali i na tie základné ľudské práva, ktoré sa týkajú prístupu k spravodlivosti. Myslím si, že toto je rezonujúca téma pre tento panel. Hlavnou výzvou, ktorú sme tam našli, bola Áno, samozrejme, keď vstúpila Európska, e, Lisabonská zmluva do platnosti, Európsky súdny dvor e, zlepšil svoju prácu na základe toho, že má tento nástroj k dispozícii, e, pretože sa skrátili zdlhavé súdne konania. Môžeme vymenovať e, v ktorých členských štátoch, ale je to aj všeobecná vec, ktorá zostáva problematická na, aj na tejto úrovni. Čo sa týka nákladov, poplatkov právnikom, toto je tiež vec, ktorou sa, ktorou sa treba zaoberať. A takisto e, reštriktívne pravidlá, kto sa môže zúčastňovať na súdnych procesoch. To súvisí s prístupom ku spravodlivosti. Zosumarizujem toto všetko. Myslím si, že v roku 2011 sme predložili dôkazy parlamentu e, z našej, zo strany našej inštitúcie FRA, teda Agentúra pre základné práva, Myslím si, že inštitúcie v EÚ, ktoré rozhodujú, by mali využívať údaje, ktoré takto poskytuje naša agentúra e, počas legislatívneho procesu. Chcem pripomenúť aj dve stanoviska, ktoré sme poskytli parlamentu. Jeden sa týka zaznamu o cestujúcom a druhý sa týka e, vyšetrujúceho príkazu európskeho. A Teraz vidíte, Kinga, aký som efektívny, už sa blížim k záveru. Chcel by som zdôrazniť, že tu nejde len o dôležitý opis týchto základných práv, ale možno ešte oveľa dôležitejšie je zoznamiť sa s trendmi implementácie základných ľudských práv. Či sú tieto trendy na vzostupe alebo na zostupe. To sú veľmi dobré indikátory. Veľmi dobrý príklad, kde indikátory sa dajú použiť, je nový nový rámec komisie pre integráciu Rómov, to už e, sa k tomu vyjadrila môj predrečníc. E, Komisia chce od agentúry, aby rozšírila pôsobnosť a monitorovanie na no, následujúcich 8 rokov to, čo sa deje v teréne s touto stratégiou pre Rómov. Myslím si, že toto je niečo, kde naša agentúra môže ponúknuť pridanú hodnotu, pretože nie ani sa tak e, nezaoberáme právnym správaním sa, legálnym správaním sa členských štátov, ale skôr ľudí, čiže klasický orgán by sa súča, súčas, sústredil skôr na to, ako sa inštitúcie zo strany členských štátov vysporiadajú s touto problematikou. My sa naopak sústreďujeme na to, ako to dopadá na ľudí v teréne, na ľudí v praxi. E, my sa sústredíme napríklad na osoby z okruhu LGT TB, takisto situáciu židov a násilie vo, voči ženám. Budeme intervievovať tisícky žien, čo sa týka tejto skúsenosti násilia. A z tohto v našich správach sa môžete dočítať mnohé fakty. Ďakujeme vám, hovorí Pani predsednička, oceňujeme vašu efektivitu a pokračujeme ďalším hostom. Je to pán Eamon McAuda, ktorý je generálnym riaditeľom mírskeho výboru pre ľudské práva. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja takisto budem sa snažiť byť taký efektívny ako predchádzajúci rečník. Je to druhá príležitosť, e, keď naša inštitúcia bola pozvaná do tohto výboru a chceme poďakovať za tento fakt, že nás uznávate a že sme aj tu v centre vašej práce dnes. E, chcel by som zdôrazniť 5 vecí v mojich 10 minútach. Chcem hovoriť o inštitúciách pre ľudské práva ako takých. E, chcem zistiť, čo vlastne znamenajú tieto orgány. Ja zastupujem takú národnú organizáciu pre ľudské práva, e, ktorá funguje v Írsku, aj v Škótsku už je taká inštitúcia a ja tu zastupujem z časti aj ich, poverili ma tým. Ďalej budem hovoriť o charte a ďalšie inštitúcie z um, OSN, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Budem hovoriť o problematike priorít, čo sa týka inštitúcií pre uh, ľudské práva na národnej úrovni a ako fungujú tieto inštitúcie. To sú inštitúcie, ktoré skúmajú, ktoré dávajú legislatívne posudky, školenia, uh, inštitúcie, na ktoré sa ľudia obracajú so sťažnosťami. Sú, sú, sú to signifikantní hráči a ktorí vychádzajú z rozličnej právnej bázy v závislosti od toho, ktorého členského štátu, majú často široký mandát, často sú nezávislé od vlády a sú v nezvyčajnej pozícii, sú niekde medzi občianskou spoločnosťou a štátom, financuje ich štát, ale nie sú súčasťou štátneho aparátu, sú nezávislé od štátu v tom zmysle, ako, ako, akým spôsobom fungujú. Je už aj e, skupina európskych inštitúcií pre ľudské práva, je tam 26 takých, ktoré sú v, medzi tými štátmi, ktoré sú členmi Rady Európy, potom je 22 ďalších podobných inštitúcií a v EÚ je ich 18 takýchto inštitúcií. Tieto inštitúcie, ktoré sa e, venujú ľudským právam, môžu byť napríklad Národná komisia, Národný ombudsman, e, orgán pre rovnosť a podobne, ktoré splňajú kritéria pre Národný orgán pre ľudské práva. Majú rozličné mandáty v rozličných členských štátoch, ale tie, ktoré naozaj splňajú všetky zásady, majú aj právo iniciovať zmenu zákona. To je ich kľúčová úloha. To je prvá vec, kedy som chcel predstaviť e, tieto inštitúcie. Čo sa týka európskych inštitúcií pre ľudské práva, to je isté zoskupenie, regionálne zoskupenie. A my tam fungujeme a pravidelne s, e, rokujeme z Radov Európy a z OSN a čoraz viac i s EÚ a inštitúciami EÚ. Chcem vám uvieť príklady ktoré vykoná, práce, ktoré vykonávajú inštitúcie pre ľudské práva, napríklad imigrácia, napríklad práva LGTB, to, ako sa policia správa k ľuďom, ako sa e, boje proti násiliu na ženách, deťoch, e, pri pašovaní s ľuďmi a podobne. Čo sa týka charty, e, charta má len obmedzenú pôsobnosť. Prečo? Možno preto, že pôsobnosť charty nie je dosť jasne chápaný v členských štátoch. EÚ mohol by byť chápaný aj jasnejšie. A takisto tu ide o prípad, že mnohé prípady, ktoré sú zakotvené v charte, sú už pokryté v domácej legislatíve členských štátov EÚ. To môže byť ďalší dôvod, prečo by, prečo charta nemá takú váhu, akú by mohla dnes mať. Konkrétna práca, ktorú vykonávajú národné inštitúcie pre ľudské práva v EÚ, napríklad vo väzniciach alebo v oblasti detí, je dosť ťažké prepojiť s chartou ako takou a to je ďalší dôvod pre nižšiu váhu charty. Predchádzajúci rečníci v tomto paneli sa už mm, venovali interpretácii charty, analýze charty a vidíme, že tu sú rôzne prístupy možné, keď sú dôležité prípady ako Zambrano, čo sa týkajú imigrácie. Zdá sa, že charta postupne týmto touto judikatúrou sa zviditeľní e, inštitúciám EÚ lepšie. Čo sa týka Európskeho zoskupenia Inštitúcie pre ľudské práva bude stále podporovať e, šírenie informovanosti o rozličných iniciatívach na tomto poli. Ďalej budeme sa starať o e, poznatky o charte, aby boli lepšie všade, na všetkých fórach, preto sme napríklad aj tu. A ďalej budeme sa snažiť technicky pomáhať, takisto pre komisiu by to bolo dôležité tu, v tejto technickej oblasti sa zapájať. Pozvanie, ktoré sme dnes dostali od Európskeho parlamentu, je dôležité, pretože sa snažíme šíriť osvetu o charte a kritická úloha, ktorú hra charta je, že doplňa isté domáce právo alebo legislatívu. Sú tu aj ďalšie odporúčania, ktoré by som mohol spomenúť, ale tieto sú najdôležitejšie. Teraz k prioritám európskych inštitúcií pre ľudské práva. Dúfame, že predlž- prehlbíme interakciu s EÚ a že budeme participovať na prístupových rokovaniach, ktoré sa týkajú dohovoru a čo sa týka podpredsedu komisie, ktorý je zodpovedný za tieto záležitosti z predsedničky. Myslím si, že nám pomôže prekonať ťažkosti, s ktorými sa tu stretávame. Ďalšie interakcie, ktoré budeme rozvíjať, sú monitorovanie dodržovania dohovoru pre ľudí s postihnutím, ktorých takisto sme zmluvnou stranou. Ďalšia oblasť našich priorít je niečo, čo súvisí s našou predchádzajúcou úlohou, lebo sme ako Íry, predsedovia Európskeho zoskupenia in, inštitúcií, ktoré som spomínal, legislatívne e, posudky a stanoviska v oblasti ľudských práv môžu začať fungovať už v ranej fáze procesu. To je niečo, kde môžeme priložiť svoje polienko, polienko do ohňa. Ďalšia vec je byť znalcami. E, je tu latinský výraz amicus kuriae, to sú ľudia, ktorí sú prítomní na súdoch a poskytujú svoju odbornú pomoc. Myslím si, že chcem dodržať časový limit a preto iba takéto stručné myšlienky vám predkladám. Ďakujem, to je všetko. Ďakujeme pekne. Pán McAoda, veľmi si ceníme vašu stručnosť. Teraz by som dala slovo pani Judith Sunderland, ktorá zastupuje Human Rights Watch a je výskumnou pracovníčkou pre západnú Európu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je mi veľkým potešením zúčastniť sa toto vypočutia. Ja sa musím opäť vrátiť však k polemickej, um, k polemickej nálade tejto diskusie. A ako ste viete, zažili sme chvíľku optimizmu, keď nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, charta základných práv a keď sa vytvoril post komisára pre ľudské práva na Európskej komisii, e, toto op- tento optimizmus e, sa ešte posilnil, keď sme počuli komisárku Redingovú, ktorá hovorila, že nebude tolerovať e, porušovanie tejto charty zo strany členských štátov EÚ. Žiaľ, realita trošku zmiernila tento náš optimizmus. Prvá výročná správa komisie nie je príliš ostrá voči E, členským štátom, ktoré porušujú základné práva, nie je príliš kritická a e, je príliš mierna. Na rozdiel od prísľubov komisárka Redingová zdôraznila v čase zverejnenia správy, že um, charta je skôr kompasom, nie je byčom. E, čo sa týka reakcie na francúzskú legislatívu a francúzske kroky vo veci Rómov, to ešte zhoršuje naše obavy v tejto veci. Komisárka Redingová zaujala veľmi silné stanovisko v roku 2010. Eh, nasledovala potom veľmi ostrá eh, mediálna kampaň po rozhodnutí Francúzska ehm, vykázať Rómov zo svojho územia. Vtedy eh, komisárka reagovala naozaj veľmi ostro. Informácie z francúzského ministerstva vnútra ehm, unikli boli to konkrétne údaje z 5. augusta. A boli to informácie, ktoré naznačovali, že e, toto konanie francúzskej vlády bolo konkrétne e, určené a namierené Rómom, e, ktorí nezákonne okupovali isté územia v mestách Francúzska. Takéto konanie voči Rómom to nebolo ojedinelým krokom v roku 2010. Boli sme svedkami viacerých takýchto prípadov, e, napríklad už v roku 2008, ak sa e, nemýlime, bola predložená oficiálna e, ťažnosť v takejto veci, ale nejako sa nereagovalo. Táto kampáň nebola dostatočne viditeľná, chýbala aj politická retorika. Um, ehm, tentokrát v roku 2010 komisia však reagovala, ako som už spomenula, uh, a e, začala konanie vo veci porušenia a žiadala vysvetlenie, či Francúzsko vo svojom konaní neporušilo smernicu o, o voľnom pohybe. Francúzsko sa zaviazalo, že zmení svoju legislatívu, že bude transformovať smernicu o voľnom pohybe. Zaviedli sa pozmeňovacie návrhy k legislatíve ktorá bola predmetom prejednávania a tieto pozmeňovacie návrhy boli prijaté a zákon vstúpil do platnosti v júni, v júli 2011 napriek závažným nedostatkom tejto legislatívy, ktorým sa dostanem neskôr, e, naďalej sú dôkazy diskriminácie Rómov zo strany francúzských orgánov. Európska komisia vydala vyhlásenie 25. augusta a v ňom uvádza, že je spokojná s krokmi, ktoré francúzska vláda urobila. Naša organizácia nemala prístup k presnej analýze e, tejto legislatívy zo strany komisie. Ak takáto analýza existuje, pýtame sa, či je nejaký podrobnejší dokument ako to tlačové vyhlásenie. Bolo nám povedané na našu otázku, že nám žiadne informácie neunikli. Naša um, organizácia však nesúhlasí s komisiou v hodnotení tejto situácie, e, pretože problém sa nevyriešil ani v legislatíve, ani v praxi. Mám tu v, vo svojich podkladoch e, mnoho podrobností o tomto zákone, o tejto legislatíve, ale myslím, že by som príliš um, vás zaťažovala podrobnosťami e, takéto legislatívnej právnej normy. Skôr by som to zhrnula, že takéto cielené kroky namierené presne na Rómov a na ich e, odsun a spojené s e, vyhláseniami na politickej úrovni na adresu bulharských a rumúnskych Rómov v týchto táboroch jasne naznačujú, že takéto ustanovenia naozaj boli cielené na využitie vo vzťahu e, k Rómom z iných členských štátov EÚ. Naďalej si robíme veľké starosti vo veci implementácie, e, taktiež e, riadneho vyhodnotenia situácie ešte predtým, ako sa osoba vykáže z územia členského štátu a že naďalej prebieha diskriminácia Rómov, že sa na nich cieľne útočí. Kroky komisie a v reakcií na konanie Francúzska sú spojené aj s reakciou komisie na situáciu v Maďarsku. Aj toto už bolo spomenuté a taktiež v Grécku. Reakcia komisie na tieto prípady taktiež dokazuje, že nie je veľká ochota využiť všetky nástroje, ktoré komisia má k dispozícii. Už tu zaznelo, že komisia a parlament si zaslúžia e, obdiv v tom, že e, reagovali veľmi promptne e, na prijatie mediálneho zákona v Maďarsku. Komisárka pre médiá sa vyhražala, že začne konanie vo veci porušenia, ale nedošlo k nejakým závažným zmenám. Tie zmeny, ktoré sa zaviedli v marci v nadväznosti na tento tlak, súviseli s ďalším tlakom Napríklad sa obmedzili práva eh, mediálneho pokrytia, taktiež to bola hrozba vysokých pokút a príliš sa obmedzovalo pôsobenie iných eh, nevládnych orgánov v krajine. Komisia sa však jednoducho obmedzila na vyjadrenie, že bude sledovať implementáciu týchto zmien. Musím povedať, eh, že Európsky parlament, a to vieme, prijal nové uznesenie v marci, v ktorom hovorí, že Maďarsko nezašlo dostatočne ďaleko vo svojom úsilí a taktiež, e, čo sa týka e, veľmi závažnej krízy e, vo veci azylu a sa v Grécku. Naša organizácia veľmi pozorne sleduje tento vývoj. Komisia začala konanie voči Grécku vo veci nefungujúceho azylového systému a taktiež zneužívaniu právomocí v zachytných centrách, taktiež Komisia nebola však schopná konať dostatočne rázne napriek opakovanému porušovaniu e, práv týchto uchádzačov o azyl. Toto nie sú ojedinelé prípady, to je um, opakované konanie a nedostatky. Eh, komisia nie je schopná využiť tie nástroje, ktoré má k dispozícii. je to však veľký kontrast k iným oblastiam, ako napríklad politika obchodu, politika hospodárskej súťaže. Tam komisia opätovne dokázala, že je ochotná a schopná volať eh, po eh, dodržiavaní pravidiel a je rázna voči členským štátom. Komisia vyhrásila, že bude Ehm, nebude tolerovať žiadne prípady porušenia základných práv. Bolo by vhodné, keby dodržiavala tieto svoje záväzky, aby ehm, využila nástroje, ktoré má k dispozícii vo veci konania. V prípade porušenia je potrebné ehm, podrobne monitorovať vývoj situácie v členských štátoch. Domnievame sa, že ak v členských štátoch je náznak porušovania ľudských práv komisia musí okamžite zakročiť. Napríklad, e, ako tomu bolo v prípade Francúzska, komisia mohla napríklad poskytnúť poradenstvo krajine vo veci legislatívneho konania a mohla sa vyjadriť ku konkrétnym navrhnutým opatreniam v legislatíve. Zatiaľ, čo e, tento legislatívny návrh bol predmetom prejednávania, e, taktiež napríklad agentúra pre základné práva alebo iné organizácie občianskej spoločnosti upozorňovali na nedostatky v tejto navrhovanej legislatíve. Komisia eh, nebola ochotná počúvať tieto ich výhrady. Eh, komisia eh, je ručiteľkou z dodržovania zmluvy Európskej únie, preto voláme potom, aby bola aktívnejšia. Rada naďalej má pracovnú skupinu pre občianstvo a občianske slobody e, je vhodné, aby sa táto pracovná skupina naozaj venovala konkrétnym porušeniam e, základných práv v členských štátoch. Má aj e, svoj partnerský orgán KOKOHOM vo veci týchto otázok základných práv v zahraničnej politike. Výbor KOHOM naozaj pôsobí aktívne, má široký mandát rokovať o konkrétnej situácii v konkrétnych členských štátoch vo veci porušenia základných a ľudských práv. Domnívame sa, že bolo veľmi užitočné, ak by sa posilnila forma týchto grémií, aby sa naozaj zaoberali konkrétnym posudzovaním situácií v konkrétnych členských štátoch v Európskej únii. Parlament eh, ukázal eh, veľkú ráznosť eh, tým, že volal po vytvorení postu komisára pre ľudské práva, by mal eh, nadalej sledovať dodržiavanie funkcií a plnenie funkcií tohto komisára. Je potrebné vyvíjať tlak na členské štáty a na radu, aby posilnili pôsobenie komisie a aby komisia nadalej sledovala pozorne dodržovanie charty. Ďalším odporúčaním by bolo, aby parlament podporoval vytvorenie výročného inštitucionálneho fóra o ľudských právach v Európskej únii. Toto vypočutie napríklad by mohlo byť vhodným príkladom, ale malo by sa to inštitucionalizovať a mala by sa zabezpečiť účasť všetkých členských štátov, komisie, aj sekretariátu rady, aj medzinárodných, regionálnych a, a mimovládnych organizácií a odborníkov. Malo by to byť fórum na vysokej úrovni a mali by tieto fóra viesť ku konkrétnym záverom a stratégiám. Takéto výročné fórum. Existuje napríklad v zahraničnej politike Európskej únie v obeci ľudských práv a myslím si, že by eh, celý tento systém sledovania ľudských práv doplnil aj takýto prvok sledovania eh, dodržiavania ľudských práv v členských štátoch Európskej únii, konkrétnych členských štátoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz by som požiadala tých poslancov eh, a tých prítomných, ktorí sa chcú vyjadriť, aby sa prihlásili, pretože ak nemáme žiadnych záujemcov, tak by som i hneď prešla k tretiemu panelu nášho vypočutia. Chcem sa poďakovať všetkým eh, panelistom v tejto druhej časti nášho vypočutia. Chcem sa poďakovať aj všetkým eh, za to, že pricestovali do Bruselu a žiadam panelistov tretej časti nášho vypočutia, aby zaujali svoje miesta tu za predsedníckým stolom. E, neskôr dostane slovo pán Hastings. Bude prvým rečníkom v tejto tretej časti. Ďakujem. Can I go to the toilet? Yeah.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 kto je ktorý je pravidelným hostom vo výboru LIBE. Je to dozorný úradník pre ochranu údajov. Poprosím ho, aby tiež prispel do našej dnešnej diskusie o tom, ako súvisí ochrana údajov a súkromie s chartou. Pán Hastings, ďakujem vám. Pani Gál, ďakujem výboru LIBE za pozvanie témou dnešného popoludnia je niečo, čo je veľmi dôležité a naozaj by sme si mali ponechať dostatočný časový priestor, aby sme zvážili realitu charty, implementáciu a to, ako ovplyvňuje občanov a ako by mala lepšie ovplyvňovať občanov. A práve preto som sa rozhodol eh, zúčastniť sa na celom tomto vypočutí. Dva roky potom, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, môžem vyhlásiť, že v oblasti mojej pôsobnosti, to je ochrana súkromia a ochrana údajov, je právne záväzný právny charakter eh, charty niečím, čo si získalo uznanie a čo je dokázané, že to je správne. Kým eh, budem rekapitulovať, ako Lisabonská zmluva spôsobila, že je charta teraz právne záväzná. Budem argumentovať, že toto všetko zmenilo aj základnú právnu architektúru ochrany dát v Európe. Je to politický dokument, aspoň tak bola vyhlásená v lete, v, decembri 2000 a v článku 8 uvádza aj e, ochranu údajov. Predtým toto bolo úzko prepojené s ochranou údajov, ale teraz je to samostatná klauzula. Táto klauzula, toto opatrenie posúva ochranu údajov na únijnú úroveň. Hovorí sa tam, že údaje musia byť spracovávané férovo a iba na konkrétne účely. Hovorí sa tam, že spracovávanie musí byť iba so súhlasom osoby, ktorej sa týkajú a každý, že má právo na prístup k takým údajom, ktoré boli o ňom alebo o nej zhromaždené a má právo opraviť to, čo tam nie je správne. A napokon Dodržiavanie týchto pravidiel by sa malo kontrolovať nezávislou inštitúciou. V skutku, ako súdny dvor vyhlásil v prípade proti Nemecku, Existencia nezávislých dozorných orgánov je zásadným komponentom ochrany dát. Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti bolo právo na ochranu dát potvrdené ako základný princíp práva únie. Ale Lisabonská zmluva ešte urobila viac. Právo na ochranu údajov je jedno zo, zo pár takých práv zakotvených v charte, ktorá ktoré sa nachádza aj v zmluve, základnej zmluve o fungovaní Európskej únie. Je to článok 16, kde sa zakotvujú práva na ochranu údajov a to e, tvorí samostatnú právnu bázu pre európske pravidlá o ochrane údajov. Európa je tu naozaj plne kompetentná, čiže nemáme problém ani s článkom 51. Táto duplikácia počiarkuje dôležitosť náležitej ochrany osobných údajov na celoeurópskej úrovni. Lisabonská zmluva poskytla potrebnú dynamiku na dosiahnutie istej ochran- eh, kultúry ochrany dát v Európe. V dnešnej spoločnosti, ktorá je plná technológií a počítačov a internetu, je to nevyhnutný smer vývoja. Osobné údaje sú teraz doslova všade a prekračujú všetky možné hranice. Ako viete, komisia eh, za dobrú prácu na revízii pravidiel o ochrane údajov na rámci, ktorý teraz máme, aby bol, bola táto ochrana komplexnejšia, efektívnejšia v praxi. A tam, kde je to možné, aj aby sa odbúrala byrokracia, pričom vždy ide o vysokú úroveň ochrany európskych občanov, na ktorí tak, teraz majú prostredníctvom charty nárok. V tomto procese revízie Článok 8 vytýčil niekoľko jasných parametrov. Komisia napríklad by mala využívať súčasnú, súčasnú revíziu rámca ochrany dát na to, aby zabezpečila, že dozorné orgány na úrovni členských štátov EÚ aj na úrovni EÚ pracujú efektívne a nezávislo, tak ako to vysvetlil súdny dvor. Lisabonská zmluva zmenila, ako som už povedal, zásadnú architektúru ochrany dát v EÚ a odštartovala proces revízie súčasne platných pravidiel. Výsledkom tejto revízie je dlhodobý dopad. Čo môžeme povedať o implementácii charty za ostatné dva roky? Mala v tejto oblasti konkrétne praktické účinky? V oblasti ochrany dát určite. Poskytnem vám e, dva príklady, ktoré sa odohrali za posledné dva roky. Napríklad verdikt súdneho dvora v prípade Šeke, už sa tu spomínal, e, verdikt bol vydaný v novembri 2010. Ďalším príkladom je komunikácia, oznámenie komisie o stratégii efektívnej implementácie charty z oktobra 2010. Vo verdikte rozsudku e, Šeke musel súd odpovedať na otázku, či európsky zákon e, môže žiadať, aby sa publikovali mená takých poľnohospodárov, ktorí dostávajú peniaze z poľnohospodárskych fondov a či to je v súlade s právom na ochranu súkromia a s právom na ochranu údajov, tak ako sú zakotvené v Európskej charte. Súd vydal dôležitý rozsudok, ktorý má relevanciu siahajúcu ďalej, ako je len úzka oblasť súkromia a ochrany údajov. Anulovalo príslušnú európsku legislatívu, pretože porušovala právo na súkromie a právo na ochranu údajov. Ovplyvnila nepriaznivo práva poľnohospodárov a súd považoval takéto opatrenie za disproporčné, za disproporčné podľa súdu preto, že nič sa e, nedalo použiť také, čo by nútilo e, zákonodarcu použiť menej obťažujúce prostriedky na dosiahnutie toho istého cieľa. Tento rozsudok potvrdzuje, že európsky zákonodarca, unijný zákonodarca e, sa vyhýba využitiu obťažujúcich prostriedkov, ktoré zasahujú do základných práv občanov, pretože vždy treba zvážiť alternatívu, ktorá je menej obťažujúca, vždy treba najprv vysvetliť, e, prečo si e, zákonodarca zvolil takýto prostriedok. Inými slovami, súd nezakázal možnosť publikovať mená poľnohospodárov, ale súd trvá na to, že s vyššou opatrnosťou treba dbať na proporcionalitu. Rozsudok Šeke istým spôsobom potvrdil, aký, aký akúsi automatickú veľkú váhu, ktorú komisia prisudzuje základným právam. A to je druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť. Podľa komisie, podľa jej oznámenia, má charta slúžiť ako kompas. Kompas, nie je to bič, ale treba ho, tento kompas, brať vážne. Ambície, ktoré v tomto oznámení komisia komunikovala, by mali byť niečím viac ako iba testom proporčnosti. Keď sa zvažuje nová legislatíva, komisia musí mať istý zoznam otázok, ktoré treba položiť v jej súvislosti a odpovedať na ne. Komisia takisto zdôrazňuje ex post vyhodnotenie existujúcej legislatívy. Veríme, že toto ex post vyhodnotenie má zásadnú dôležitosť, najmä v oblasti ochrany súkromia a dát, v oblasti, v ktorej zákonodarca únie po ére 11. E, septembra naozaj sa vyhýba obťažujúcim prostriedkom a podporuje cezhraničné e, výmeny údajov a najmä ich vyhodnocovanie. My sme to zdôraznili v mnohých našich stanoviskách. Je tu naozaj silná potreba tieto dáta e, kontrolovať a podávať o nich správy. Tento nástroj už je v platnosti niekoľko rokov a preto by malo byť možné posúdiť na základe konkrétnych prípadov, či je isté opatrenie naozaj v praxi efektívne a či naozaj predstavuje nevyhnutný a proporčne vhodný prostriedok. Toto je dôležitý prvok celej architektúry eh, legislatívy. Čo sa týka smernice o uchovávaní údajov, tá môže byť spomenutá ako príklad, pretože tu komisia svoje ambície berie naozaj vážne, pretože sa pokúša zhromaždiť i kvalitatívne, i kvantitatívne údaje, aby demonstrovala nevyhnutnosť existencie tohto súčasného nástroja. Hoci e, je to niekedy zložité a zle sa s takýmito nástrojmi zaobchádza, pretože členské štáty e, neochotne poskytujú štatistiky. Napriek tomu rád vidím, že takéto aktivity sa dejú a e, učíme sa všetci z lekcií, ktoré e, sa nám dostali. Dúfame, že to rozšírime na ďalšie, ďalšie aktivity a že budeme takto vyhodnocovať aj iné nástroje EÚ, ktoré ovplyvňujú súkromie, ochranu súkromia a ochranu údajov o občanoch EÚ. Rozsudok Šeke a oznámenie charty ukazujú, že v tejto oblasti charta naozaj mala konkrétny dopad za ostatné dva roky. Priamo mala dopad na občanov. Napríklad mená poľnohospodárov, ktorí dostávajú dotácie, už nie sú publikované lebo sú to mená jednotlivcov, individuí. A nepriamo takisto má charta vplyv na občanov všetkým, čím je viazaný zákonodarca EÚ. Vždy musí hľadať menej obťažujúci prostriedok a vždy musí ex post vyhodnotiť obťažujúci prostriedok. Čo sa týka revízie Európskeho právneho rámca pre ochranu dát, ktoré podnietila charta, samozrejme, že to bude mať v blízkej budúcnosti veľký dopad. Čo, ako Európsky dozorný úradník na ochranu údajov, sa budem snažiť spolu so svojím tímom, aby v našej oblasti pôsobnosti európske inštitúcie v ich každodennej práci i v ich úlohe zákonodarcu únie navigovali na základe kompasu, ktorým je Charta základných práv. Dúfame, že prispejeme k efektívnej implementácii charty v rokoch plných víziev, ktoré pred nami stoja. You, Ďakujem, pán Hastings. Ďakujeme za prezentáciu. A okamžite odovzdám slovo pánovi Pierre Bosodovi, riaditeľovi sociálnej platformy. Ďakujem, pani predsedajúca. Nie je vždy jednoduché e, to všetko sledovať. Chcel by som si s vami vymeniť názory o tom, ako by sme mohli zefektívniť Európsku chartu. Chcem hovoriť najmä o tom, e, čo, čo myslíme pod pojmom neviditeľní občania charty. Čo je to sociálna platforma? Sme sieť 45 európskych mimovládiek, ktoré pracujú v oblasti základných práv a sociálnej inklúzie. A chcel by som hovoriť o podmienkach prístupu mm, k základným právam a ako sa implementujú. Existujú štyri bariéry, štyri prekážky, pre ktoré ľudia nemôžu využívať svoje základné práva. Po prvé chudoba, extrémna chudoba, po, po druhé handicap, po tretie diskriminácia a po štvrté rôzne obštrukcie zo strany členských štátov pri implementácii charty. Nede iba o to, aby sme urobili zoznam problémov. Chcel by som hovoriť aj niečo o, mm, o tom, ako by Európska únia a parlament mohli prispieť k zlepšeniu situácie a chcem hovoriť o prepojeniach medzi politikami EÚ a chartou, pretože ide mi o otázku, ako by sme mohli rozlišovať medzi cieľmi charty a medzi chartou ako nástrojom. Domnievame sa všetci, že chceme, aby sme implementovali základné práva ale neviem, že či sa to e, môže robiť iba samotnou chartou, alebo či by sme to nemohli robiť aj ostatnými politikami EÚ. Začnem e, tou extrémnou chudobou. Nechcem vás poučovať, vy všetci v tejto miestnosti viete, aké sú dôsledky súčasnej hospodárskej krízy. V roku 1998 sme mali 18 miliónov ľudí, ktorí žili v chudobe a vidíme každý deň, že toto číslo sa zvyšuje. To je prvá vec. To je realita. Druhá vec, Niekedy, keď žijeme e, v Bruseli a pozeráme sa na členské štáty, môžeme to porovnať aj s históriou. Napríklad v Spojených štátoch bolo hnutie pre občianske práva. Martin Luther King v roku 67 povedal následovné. Po 13 rokoch boja za e, občianske a ľudské práva, keby som mal začať od znova, tak by som začal najskôr s riešením problému chudoby toto povedal. Prečo? Lebo keď sa raz dostanete do chudoby, tak ste v takej pasci. Ste v pasci chudoby, ale aj v právnickej pasci. Uvediem dva príklady. Poprvé, Belgicko. Keď už ste chudobní, keď stratíte napríklad svoj dom, tak stratíte svoj preukaz rezidenta a potom sa nemôžete zaregistrovať ako volič, nemáte právo na sociálne dávky, teda strácate základné práva, ktoré sú v charte. Druhá, druhý príklad, ehm, je to asi aj na webovej stránke parlamentu, je to to, čo sa stalo v Dánsku. V decembri v roku 2010 polícia išla do e, útulku pre bezdomovcov a zobrala všetkých, ktorí neboli dáni. A odôvodnilo, odôvodnili to tým, že nie sú finančne sebestační títo ľudia. Čo to ukazuje? Je to proti článku 14 zmluvy, ktorý hovorí o nediskriminácii na základe štátnej príslušnosti a táto diskriminácia sa jednoducho zrealizovala na, ich zákl- na základe ich sociálneho štatútu. Títo ľudia boli občania EÚ, e ale Ehm, nemali dostatok peňazí, boli chudobní. Čo nám tieto dva príklady ukazujú? Equinet, to je európska sieť e, orgánov pre rovné, prí, rovné príležitosti, hovorí, že keď ste chudobní, tak máte väčšiu šancu, že vás budú diskriminovať. Agentúra pre základné práva navrhla, aby sociálne práva boli takisto mm, študované. A sociálny štatút, sociálna situácia. Keď e, ste chudobní, jednoducho nemáte prístup k určitým základným právam. Čo robí Európska únia? Článok 21. Diskriminácia na základe sociálneho pôvodu. Ale takisto tu máme článok 9 zmluvy, ktorý hovorí, že keď e, definujeme európske politiky, EÚ bude zohľadňovať aj nezamestnanosť e, sociálnu ochranu, boj proti sociálnej exklúzii a vysokú úroveň vzdelania. Ďalšia vec. Politiky EÚ, stratégia EÚ 2020. Tam sú takisto ciele sociálnej inklúzie, je tam cieľ chudoby, vzdelávania zamestnanosti. Toto sú veci, ktoré parlament, komisia a rada môžu použiť ako nástroje, aby pomáhali ľuďom dostať sa z chudoby, tak aby mohli využívať svoje základné práva my sa teraz nemusíme zahrávať s článkami charty. My si musíme uvedomiť, aké existujú mechanizmy a aké mechanizmy potrebujeme, aby ľudia, ktorí žijú v extrémnej chudobe, mali svoje základné práva. A toto je teraz aj druhá prekážka, e, a to handicap. Článok 26 e, charty hovorí, že takíto ľudia by mali byť integrovaní, ale zatiaľ sa to nedeje dostatočne efektívne. Čo môže urobiť EÚ a parlament? môžete požiadať radu, aby prijala horizontálnu smernicu o nediskriminácii a o prístupe k tovarom a službám podľa článku 19. Je tu aj iniciatíva komisie pre akt o, o e, telesne postihnutých. To príde budúci e, rok, ale potom tu máme ešte aj dohovor OSN o právach handicapovaných ľudí. E, je to prepojené aj s tou prvou prekážkou dohovor OSN ratifikovala EÚ aj členské štáty. Tam sa nevytvárajú v tomto dohovore žiadne nové práva pre handicapovaných ľudí, iba sa tu navrhujú právne mechanizmy, aby títo ľudia mali rovnaké práva ako aj ostatní v EÚ. Tu by som tento handicap e, chcel prepojiť s chudobou. Myslím si, že parlament, komisia aj rada môžu začať teraz pracovať na právnych mechanizmoch, ktoré by riešili uh, týchto ľudí, ktorí žijú v chudobe a aby, aby mali prístup k základným právam. Tu môžete konať aj vy. Tretia prekážka vykonávania základných práv je diskriminácia a to zodpoveda článku 21 v charte. Sú tu rôzne otázky. Zase sa vrátim k hnutiu za občianske práva v USA. Tam sa vždy hovorilo, že základné práva nie sú iba o legislatíve alebo o vzdelávaní, Ide tu o oboje tieto veci. Ak chceme zmeniť mentalitu našej spoločnosti v EÚ, musíme meniť legislatívu, ale musíme meniť aj vzdelanie, spôsob, ako sa ľudia vychovávajú. Niektoré členské štáty, napríklad Írsko, gejovia a lesbičky e, a deti, ktoré sú gejovia a lesbičky, trpia e, šikanovaním v školách. A ako chceme vytvoriť novú spoločnosť, keď už deti e, čelia takýmto problémom. Čiže toto musíme riešiť naďalej. A tu nám mám jeden stimul pre parlament, aby sa nad ním zamýšľal, a to je štátna príslušnosť. Mám teraz na mysli štátnych príslušníkov z tretich štátov. Keď sa zamyslíte nad starovekým Gréckom, ľudia vtedy keď nepatrili do nejakého mesta, mestského štátu, tak boli považovaní za cudzincov. Ale myslím si, že od toho sme sa už odrazili trošku. Otroci, ktorí kedysi prichádzali do USA, neboli považovaní za ľudské bytosti. Afroameričania neboli považovaní za ľudí, nemali právo hlasovať až do roku 64. A takisto ženy celé roky nemali v EÚ právo um, voliť. Takže teraz sa musíme zasa posunúť ďalej a musíme priznať práva ľuďom, ktorí sú občania tretich štátov, či už sú dokumentovaní alebo nedokumentovaní tu na, musíme uznať ich práva. Pretože my hovoríme o základných právach ľudských bytostí a nie o základných právach občanov EÚ. A potom je tu tá štvrtá prekážka a to sú obštrukcie zo strany členských štátov. Tu musíme sa zamýšľať nad priamou implementáciou charty. Napríklad vezmeme si príklad e, štátu Belgicko. Keď sa zamýšľame nad chudobou a prístupom k, práva, k právam, myslím, že parlament, rada aj komisia už odviedli určitú prácu, keď vytvorili chartu, ale my chceme aj efektívnosť tejto charty. Ak nejaký členský štát povie, že ak chcete sociálne zabezpečenie alebo prístup k sociálnym dávkam, musíte mať povolenie na pobyt alebo preukaz rezidenta. Parlament e, teda vydá rezolúciu a povie, to, čo robí Belgicko, je nesprávne. Môže im niečo nariadiť, aby to zmenili. Myslím, že sa teraz musíme zamýšľať nad právnymi mechanizmami, aby charta mala prednosť pred národnou legislatívou aj pred európskou legislatívou, aby ľudia v zásadne mali svoje práva a nemuseli na ne čakať. Ďalší príklad je tiež Belgicko. Žiadatelia o azyl a ich práva. Neviem, či ste dnes ráno počúvali rádio, ale v súčasnosti prebieha konflikt medzi agentúrou, ktorá sa stará o žiadateľov e, o azyl a e, sociálnou poisťovňou, ale E, vyhovárajú sa navzájom, že nemajú dostatok financií alebo dostatok personálu a nemôžu riešiť problémy, ale títo ľudia už sú v Belgicku a majú chartou uznané práva. A tie práva musia byť priamo implementované. Nemôže to byť podmienované nejakými agentúrami na rôznych úrovniach. A potom ešte o tých dvoch agentúrach, čo hovorila komisia. Ako vytvoriť komplementaritu medzi e, chartou a politikami EÚ. Mali by sme mať e, medzi Viedňou a Dublinom jasne vymedzené právomoci, to povedal riaditeľ. Ja sa pýtam, prečo by sme nemohli mať spoločnú správu EFRA a Eurofund, aby sme videli, ako sú presadzované tieto práva, základné práva. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo našej poslednej rečníčke, uh, pani Tracy Gert, ktorá zastupuje Inštitút Open Society Foundations. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Volám sa Tracy Gerd. Um, zastupujem tu Inštitút Open Society Foundation sa veľmi nás teší, že sa výbor Libe rozhodol rozhodovať toto vypočutie a veľmi radi sa s vami podelíme o výsledky našej práce a spoločne sa môžeme snažiť hľadať spôsoby lepšie implementácie Charty základných práv. Naša organizácia rieši právne spory na národnej, regionálnej, medzinárodnej úrovni. A dnes budem hovoriť o dvoch európskych prípadoch, na ktoré sme sa sústraďovali spoločne s Európskym centrom pre Rómov. Sa snažíme obhajovať práva Rómov v oblasti vzdelávania a bývania. V Českej republike sme bojovali a zvíťazili v eh, súdnom prípade na Európskom súde pre ľudské práva, čo sa týka eh, prístupu eh, a zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl iba na základe etnickej príslušnosti. E, taktiež sme e, sledovali prípady vykázania Rómov a vysťahovávania rómskych rodín a to systematicky. Sústredíme sa skôr e, v tomto našom úsilí na toleranciu, dodržiavanie práv. Zaznamenali sme, že v celej Európe sa rozširujú trendy a, to si vyžaduje naozaj naliehavú pozornosť celého Európskeho parlamentu tak ako sa prehlbujú pocity xenofóbie, e, Rómovia na celom európskom kontinente sa cítia ohrození e, takýmto nepriateľským naklonením verejnosti a taktiež politickými rozhodnutiami. Preto je na čase, aby sme e, spoločne s Európskym parlamentom vyslali jasný signál, že chceme naozaj bojovať proti diskriminácii najchudobnejších a najzraniteľnejších a že nepoľavíme Európsky parlament sa nemôže spoliehať len na to, že Charta základných práv existuje. Eh, vy ako advokáti, respektíve my ako advokáti práva žiaľ vieme veľmi dobre, že teoreticky eh, to nefunguje dostatočne, je to iba ehm, nástroj, ktorý sa musí využívať na propagáciu eh, hodnôt, na ktorých je Európa postavená, ale má aj svoje obmedzenia. My hovoríme, že charta si vyžaduje aj iné formy podpory, najmä politicky posilnený tlak, tak aby základné práva sa naozaj dodržiavali v praxi. Takže dnes chcem popísať, ako sa to dá a to budem demonstrovať na našich príkladoch. Najskôr sa pozrieme na prípad Českej republiky. V roku 1999 náš výkonný riaditeľ oslovil Európsky súd pre ľudské práva v mene 18 detí z Českej republiky. A vtedy štatistiky ukazovali, že rómske deti eh, mali 27 násobne vyššiu pravdepodobnosť dostať sa do špeciálnych škôl. Tam boli oddelené od eh, bežného systému vzdelávania a mali obmedzený systém e, učiva. E, nemali žiadnu možnosť dostať z tohto začarovaného kruhu a v tomto systéme vzdelávania mali obmedzené svoje možnosti ďalšieho uplatnenia v živote. Po 8 rokoch, v roku 2007 sa nám podarilo zvíťaziť v tomto prípade. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Česká republika diskriminovala rómske deti na základe ich etnickej príslušnosti, obmedzovala ich právo na vzdelávanie a taktiež e, Ehm, ich diskriminovala. Ehm, súd prikázal Českej republike e, zaplatiť odškodné týmto poškodeným a taktiež e, prijať všeobecné opatrenia e, zakončiť tento diskriminačný prístup na základe etnickej príslušnosti a zlepšiť situáciu rómskych detí v celej Českej republike. Dnes žiaľ Česká republika ani zďaleka nesplňa tieto požiadavky a um, ideál inkluzívneho vzdelávania um, ostal naďalej iba ideálom pre všetky deti v Českej republike. Vláda síce prijala isté opatrenia, aspoň teoreticky na papieri, nevidíme však žiadne zmeny v praxi. E, vyvinula akčný plán na inkluzívne vzdelávanie, e, ale implementácia tohto programu e, je zastavená. Administratívne rozhodnutia, ktoré zakazujú segregáciu na základe etnickej príslušnosti, boli prijaté, ale nie sú dostatočné E, sú tu štrukturálne bariéry, e, nerovnosti, najmä čo sa týka nedostatku systémovej podpory rómskych detí, aby sa naozaj mali možnosť e, dostať k možnostiam vzdelávania. Takéto šance ešte nemajú. Ďalej, čo sa týka využívania štrukturálnych fondov, na tieto účely ich využitie nie je verejne známe, teda nie, nie je prehľad o tom, či naozaj sa nimi snaží Česká republika riešiť problémy je potrebné konať rýchlo vedia veľmi dobre, že e, každým rokom nekonania e, sme svedkami e, ďalšej skupiny detí, ktoré sa dostáva do slepej uličky a nemá možnosť vyvíjať sa. Rada Európy má na starosti sledovanie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva a skonštatovala, že nedošlo k pokroku priamo v teréne výbory OSN, orgány pre ľudské práva e, sledujú taktiež tento vývoj a taktiež výbor na odstránenie rasovej diskriminácie. Tie volajú taktiež po nesegregovaných školách. E, bolo by vhodné, keby Európsky parlament e, prijal a, a pridal svoj hlas k týmto kritickým hlasom. Teraz sa pozriem na Taliansko a na situáciu, ktorú vieme, ktorá nás veľmi znepokojujeme. Ide o rómske tábory a o nasilné vysťahovanie rómskych rodín. E, talianská vláda e, prijala e, naliehavé opatrenia, ktoré sa týkajú kočovných skupín Rómov. Tieto skupiny boli priamo zasiahnuté týmito osadami. Tieto osady boli potom Um, terčom útokov, razí, eh, žili tam aj deti. Eh, vlastne výsledkom bolo, že sa vytvorili nové osady pre tieto kočovné skupiny Rómov. Eh, vytvorila sa databáza, ktorá obsahovala iba informácie o Rómov a to za účelom rozpustenia týchto osád a vyhostenia Rómov z krajiny. Informácie, ktoré súviseli s dostupom k Eh, informáciám, taktiež zhromažďovanie eh, dát neboli k dispozícii, taktiež eh, talianské orgány nezverejnili účel, kvôli ktorému zhromažďovali tieto údaje vôbec individuálne žiadosti zmazať tieto údaje z databázy boli zamietnuté napriek našim obavám a obavám vášho výboru ešte stále sú v platnosti tieto legislatívne opatrenia aj 3,5 roka po ich spustení a od správy z roku 2011, začiatku roka 2011 sme sa dopočuli, že Taliansko sa posunulo od možného vyhosťovania a vysťahovania k e, sociálnej exklúzii a diskriminácii rómskych e, komunít parlament sa snaží pomôcť riešiť túto situáciu. My aj ostatné mimovládne organizácie sa snažíme presvedčiť Európsku komisiu, aby začala konanie vo veci porušenia a aby um, adresovala Taliansko Európskemu súdu pre ľudské práva kvôli jasnému porušeniu uh, legislatívy. Uh, konkrétne došlo k porušeniu smernice o ochrane údajov, taktiež o ochrane osobnej uh, integrity a taktiež um, smernicu o zákaze diskriminácie. Uh, koncom tohto mesiaca e, sa komisii dostane oficiálne stanovisko o výsledku e, tohto konania. Rómske deti majú právo na vzdelávanie, majú právo nebyť diskriminované, majú právo žiť v rodine a majú taktiež nárok na ochranu osobných údajov. V tejto chvíli sa domnievame, že výbor môže využiť svoje politické právomoci, aby naplnil slova e, tejto charty aj v praxi Eh, je potrebné sústrediť sa na tri hlavné veci. Eh, v prípade Českej republiky je potrebné požiadať eh, Českú republiku o dva konkrétne kroky. Poprvé, informáciu o vývoji prípadu DHI vo veci počtov rómskych detí, ktoré sú násilne umiestňované do špeciálnych škôl, a taktiež informácie o tom, do akej miery sa štrukturálne fondy z Európskej únie naozaj využili na zlepšenie vzdelávacích možností rómskych detí. Taktiež je potrebné požiadať komisiu a opýtať sa jej, čo presne robí, aby zlepšila situáciu vo veci vzdelávania v Českej republike, aby toto, roz, tento rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva naozaj sa naplnil aj v praxi. Ehm, bolo by vhodné taktiež e, vydať verejné vyhlásenie, na základe ktorého podporíte túto našu snahu, ehm, aby komisia zakročila. Taktiež chceme požiadať e, o E, pozastavenie platnosti tých e, právnych dokumentov o kočovných e, skupinách a taktiež chceme požiadať, aby sa talianské orgány zaviazali poskytovať nesegregované bývanie pre tisíce Romov, ktoré boli vyhostené v stave núdze. Taktiež dúfame, že váš výbor využije všetky možnosti a bude sa snažiť spolupracovať s orgánmi v rámci desaťročia na e, lepšie začlenenie Rómov do spoločnosti, taktiež, že bude pozornejšie sledovať porušovanie charty v súvislosti s Rómami, ktorého sme svedkami v celej Európe a ktoré ani zďaleka nekončí. Ďakujem. You, Ďakujem, pani Gard. A teraz moja kolegyňa, pani Gomeš, si želá predniesť príspevok. Ja mám otázku pre pána Hastingsa, hovorí pani Gomeš. Počula som, správne, keď ste hovorili, že um, keď ste hovorili, aké dôležité je mať nezávislé národné orgány, ktoré by sa venovali ochrane údajov, aj citovali ste aj konkrétny prípad, ktorý potvrdil takúto potrebu. Čo sa však stane, Napríklad e, v mojej krajine Portugalsku, keď existuje bilaterálna dohoda o zázname o cestujúcom, medzi Amerikou a mojou vládou bola podpísaná takáto bilaterálna dohoda a teraz tá, ktorá sa rieši na EU úrovni, má zatiaľ nižšiu právnu silu, lebo ešte nebola doriešená a naša už je podpísaná. Lenže predtým, než sa podpísala naša dohoda, už sa parlament žiadal oficiálne, aby táto dohoda bola ním ratifikovaná. A takéto vyhlásenie, oficiálne vyhlásenia spustilo sériu porušovania charty ľudských práv a dokonca aj národných ústav. Tak toto aspoň vnímame v Portugalsku, že e, národné orgány existujú, veľmi jasne sa vyjadrili a niektorí poslanci Európskeho parlamentu, konkrétne Carlos Coelho, a teraz tu hovorím všestranicky, Rita Vares, takisto aj ja, verejne e, dali výstrahu, že takéto niečo sa bude diať. Napriek tomu sa to stalo. Teraz kto? Kto má čo urobiť? A čo má niečo niekto urobiť. Možno napríklad váš orgán mohla by konať proti Portugalsku? Alebo Európska komisia mala by vôbec konať? Ja spomínam tento prípad, lebo to možno nie je jediný prípad v Európe, keď už existuje bilaterálna dohoda a európska sa ešte rieši. Ďakujeme, Anna. Pán Hastings. Ak to je jediná otázka, moja otázka vás asi, odpoveď vás asi sklame. Môj orgán, môj úrad iba zabezpečuje súlad na európskej úrovni a rieši porušenia zákona na európskej úrovni. Ale môžeme vám poradiť, čo sa týka záznamu o cestujúcom s tretimi krajinami a dohoda, dohod, o, no, o dohodách tejto téme. Moja rada znie, a často si ju ľudia berú za svoju, že tento parlament, tento výbor Veľmi často som rád, že to je tak, počúvajú naše rady a dokonca aj rada sa zlepšuje v tomto ohľade, hoci tu je rozdiel. Ale v otázke záznamu o cestujúcom a dohode o odhaľovania financovania teroristov a podobne sú tu problémy. My sme už zasiahli do mnohých takýchto prípadov, dokonca aj na súdnom dvore a naš, naš, naše stanovisko bolo brané do úvahy, podľa mňa najmä v prípade poča- proti Nemecku, v prípade nezávislých organizácií. Ale čo sa deje v národných parlamentoch a na národnej úrovni, to je mimo mojej právomoci. Teoreticky by to mohla e, riešiť komisia, mohla by vzniesť konanie za porušenie zmluvy voči členskému štátu. Neviem, či to, čo vy opisujete, by tam spadalo, ale ak taká dohoda bola pripravovaná tak, že e, Národný parlament ju schválil tak potom je tu problém, pretože po Lisabonskej zmluve veci sa doriešili, ale to, čo sa stalo predtým, to nie som si istý, či by ale vrátane Portugalska a vrátane iných krajín, my úzko spolupracujeme a môjim stanoviskom je vždy byť konzistentný. Ak toto nie je konzistentné, ak sú tu rozpory, Mm, môžeme si to poznačiť, zjať na vedomie, ale neviem to plne vysvetliť. Ten príklad záznamu o cestujúcom, e, rečnička sa vypla mikrofón, to nebol záznam o cestujúcom, to bolo o transfere údajov, ak boli podozrenia z potenciálnej trestnej činnosti. Odpoveď. Takže takáto bilaterálna dohoda medzi Portugalskom a treťou krajinou, možno Spojenými štátmi, áno, presne hovorí pani Gomeš, pokračuje pán Hastings, že e, Portugalsko mohlo uzavrieť takúto bilaterálnu dohodu, hoci to nie je uspokojivé, ak sa mám takto vyjadriť. Ďakujeme, pán Hastings. Teraz sa obraciam k našej spravodajkyni, pani Beňovej, aby uzavrela dnešné stretnutie. Ďakujem pekne, Kinga. U, dovolte mi, aby som to uzatvorila v mojej rodnej, eh, v mojej rodnej reči. Počkam teda chvíľku. Ďakujem za pochopenie. Mm, chcem sa poďakovať všetkým panelistom vo všetkých troch paneloch za dnešné vystúpenia. Eh, urobila som si poznámky asi na ten strán takže ak by som sa teraz mala vrátiť ku každému jednému individuálne zrejme by sme tu boli ešte ďalšiu hodinu. Eh, každopádne by som chcela hovoriť o štyroch témach ktoré zazneli prakticky vo všetkých vystúpeniach alebo u väčšiny panelistov. Mm, začala by som možno tým, čo eh, pri prvom paneli hovorila Anna Gomes, že musíme byť konzekventní sami k sebe tomu čo sa deje v našich členských štátoch a potom môžeme posudzovať a súdiť aj to čo sa deje mimo európskej únie. z tých mnohých podnetov a názorov ktoré tu zazneli a ktoré sa určite budeme snažiť nejakým spôsobom premietnuť aj do ročnej správy o dodržiavaní základných práv by som sa v prvom rade chcela dotknúť otázky ktorá bola spomínaná aj v tomto poslednom paneli ale vo všetkých predchádzajúcich a je to otázka riešenia rómskej problematiky keďže sama pochádzam z krajiny kde e, žije rómska menšina e, v pomerne vysokom zastúpení keďže sama viem s akými problémami sa e, stretáva dnes už nielen rómska menšina ale aj majorita spoločnosti pri otváraní tejto témy a pri snahe riešiť túto tému. musím sa zastať európskeho parlamentu a kolegýň a kolegov najmä z výboru libe som tu už druhé volebné obdobie, nakoniec spolu s kolegyňou Gál a ostatných sedem a pol roka snad nie je opakovanejšia ústna otázka na komisiu, ako je otázka spojená s riešením rómskej problematiky. My sme skutočne z pôdy nášho výboru a z pôdy parlamentu využili všetky dostupné možnosti a prostriedky, ktoré máme na to, aby komisia začala k tejto situácii pristupovať vážne a aby rozhodnutia, ktoré komisia robí, mali aj nejakú relevanciu, aby to neboli len formálne rozhodnutia, ktoré majú možno nejakú formálnu výpovednú hodnotu, ale ktorých dopady budú aj citeľné v krajinách, z ktorých ja aj kolegyňa pochádzame. a tie problémy sú veľmi identické v tých krajinách, ktoré nazývame či už novými členskými štátmi aj keď ťažko hovoriť celkom o nových e, alebo teda krajinami strednej európy. E, takže toľko na adresu našich aktivít z parlamentu. Čo sa týka komisie, máme síce novo vytvorený post komisárky pre ľudské práva, um, máme akčný plán komisie, e, kolega z komisie, ktorý tu pani Reding dnes zastupoval, tu už žiaľ nie je. Uh, Všetko to sú ale aj keď isté pokroky, predsa stále len formálne opatrenia. Ak nedôjde k lepšej spolupráci s národnými autoritami, a teraz nemyslím len národné vlády, ale mám na mysli aj regionálnu samosprávu a samosprávu vo všeobecnosti, pretože tých dobrých príkladov je množstvo a tie dobré príklady by sa dali implementovať. Ak nedôjde k lepšej kontrole a flexibilite e, fondov, ktoré sú Európskou komisiou stanovené na riešenie práve rómskej problematiky, tak budeme e, mnohokrát e, ešte, budeme sa ešte mnohokrát pýtať komisie akým <laughs> spôsobom plánuje postupovať v riešení rómskej problematiky. komisia prijme ešte množstvo akčných plánov ale v konečnom dôsledku realita bude stále horšia a horšia. A v tomto naviažem aj na ten ďalší bod, pretože riešenie rómskej problematiky ja osobne e, z mojich dlhoročných skúseností nevnímam ako e, riešenie rómskej alebo riešenie problémov rómskej menšiny ale práve v kontextoch extrémnej chudoby vnímam riešenie rómskej problematiky častokrát aj ako riešenie alebo, alebo potrebu riešenia odstraňovania extrémnej chudoby ktorá je opäť najmä v našich krajinách v tých krajinách ktoré pristúpili k európskej únii v roku two thousand and four a v roku two thousand and seven takže ak sa nám podarí do našej správy zapracovať návrhy ktoré by mohli v budúcnosti efektívne bojovať proti prehlbujúcej sa extrémnej chudobe a chudobe. určite e, veľká časť týchto návrhov bude mať e, pozitívny dopad aj na riešenie rómskej problematiky. Uh, už len v krátkosti spomeniem ešte mm, dva body. Mm, určite, keďže sledujete prácu Európskeho parlamentu a sledujete prácu nášho výboru, veľmi dobre viete, že nás čakajú dve ťažké dohody alebo dva ťažké dohovory. Je to PNR, teda Passenger Name Records a je to SWIFT. Ehm, prijali sme vlastne dohodu pnr s austráliou na poslednom zasadnutí európskeho parlamentu ale nebola pre európsky parlament tak kontroverznou ako pravdepodobne bude dohoda pnr so spojenými štátmi americkými a na ktorú bude zameraná najväčšia časť nielen poslancov európskeho parlamentu ale samozrejme aj občianskej spoločnosti opäť za výbor musím povedať že sa snažíme e, robiť všetky opatrenia na to a niekoľkokrát sme e, aj vystupovali e, pri rozprávach v pléne európskeho parlamentu že našou, najvyššou motiváciou bude najmä ochrániť základné práva a teda právo na isté utajenie alebo, alebo právo na ochranu osobných informácií obyvateľov členských štátov európskej únie. Mm, a tu budem veľmi úprimná mm, tie dohody so spojenými štátmi americkými sú veľmi komplikované pretože predstava spojených štátov amerických o ochrane osobných práv nie je celkom v kontexte ich predstavy o boji proti terorizmu. takže tu narážajú na seba akési dve koncepcie tou jednou je ochrana proti, alebo boj proti terorizmu, s ktorou samozrejme e, všetci demokraticky zmýšľajúci ľudia súhlasia. Naozaj proti terorizmu treba bojovať. Na druhej strane tu máme ale náš európsky pohľad na ochranu osobných údajov a máme teda e, pohľad Spojených štátov amerických na ochranu osobných údajov a tu sa teda tak celkom nestretávame. Takže táto téma bude zrejme ešte, e, ešte pokračovať. No a čo sa týka teraz toho posledného bodu, to je možno taká tá všeobecnejšia poznámka. Mm, ako vidíte, a ja som veľmi rada, stretli sme sa v širšom fóre na tomto hearingu, aby sme diskutovali nielen o samotnej charte o základných právach, ale aby sme aj získali isté vstupy na to, akým spôsobom pripraviť ročnú, e, e, ročnú správu o dodržiavaní základných práv. A už aj u nás vo výbore dlhšie prebieha diskusia, e, akým spôsobom sa postaviť k architektúre tejto. Mám na mysli architektúru, či teda pojednávať o jednotlivých krajinách Eh, členských krajinách Európskej únie, alebo či túto správu urobiť skôr komplexnejšie eh, a, urobiť taký všeobecný náhľad o dodržiavaní základných práv. Na tomto sme sa ešte celkom nedohodli, to úprimne priznávam, ale som presvedčená, že kolegyňa a kolegovia vo výbore eh, budú mať pochopenie pre prijatie takého riešenia, ktoré možno Mm, získa istú dôveryhodnosť nielen u vás ako, u organizácií a mimovládnych, e, spoločností, ale možno aj u obyvateľov členských štátov Európskej únie, ktorí by z tejto správy mali dostať pocit, že e, parlamentný výbor pre ochranu e, ľudských práv a občianskych slobod je skutočne tým výborom, na ktorý sa môžu spolahnúť, že bude ich práva ochraňovať. Takže ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Ja verím, že eh, sa nám podarí našu správu pripraviť čo najskôr. Verím, že o ňu budete mať záujem, takže mm, sa budeme snažiť, aby ste ten návrh správy mali k dispozícii a budeme veľmi radi, keď získame eh, aj vaše stanoviská. Chcela by som už len záverom zdôrazniť, eh, skúsme ale tú správu a, a o to by som chcela poprosiť najmä vás ako zástupcov e, občianskej spoločnosti vzhľadom k tým pripomienkam, ktoré ste nám dnes adresovali a ktoré zrejme e, budete adresovať aj samotnému návrhu správy. Skúsme ale hľadať maximum možného. Vy zdôrazníte maximum, ja zdôrazním možného, e, ale skúsme hľadať tie prieniky. Nevenujme sa každý tomu, čo nás možno E, rozdelí, ale snažme sa hľadať to, čo nás v tejto správe spojí. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť. Pekný deň vám ešte prajem. You, Monika. Ďakujem, Monika. Tešíme sa na tvoju správu a na to, že budeme spolupracovať na tejto správe. Ďakujem aj všetkým členom panelu ktorí sa zúčastnili. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na e, tomto popoludnejšom vypočutí. Ďakujeme za to, že ste nás počúvali. Aj sekretariatu ďakujeme, aj e, tlmočníkom ďakujeme za toto popoludnejšie stretnutie. A teraz končím a želám vám všetko dobré na zvyšok dňa.